Bonjour. Je vous remercie de bien vouloir. Dobrý deň, prajem kolegovia, kolegyne, poprosím vás, usadte sa a stíšte sa. Ďakujem veľmi pekne, nakoľko začíname s našou, našim zasadnutím Výboru pre regionálny rozvoj. Ďakujem pekne prítomným poslancom a chcel by som vás požiadať, aby sme prijali program dnešného zasadnutia. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak to môžeme považovať za prijatý. Pokiaľ ide o zápisnice zo zasadnutí 4. a 5. decembra roku 2019 a 20. a 21. januára 2020 sú eh, disponibilné na internete, takisto vás ak nie sú pripomienky, žiadam, aby sme ich prijali ako prijaté takže môžeme vychádzať z toho, že tieto zápisnice sú prijaté. Vážení kolegovia a kolegyne, veľmi formálne a veľmi e, srdečne by som chcel privítať troch nových kolegov v našom výbore. Súvisí to teda s Brexitom. Ide, to o pani, ide tu o pani Mebarek, ktorá e, je z SND a pán Čužovo, ktorý je z ID a takisto pán Alfonsi, ktorý je z výboru, ktorý je zo skupiny zelených a pani Žema, ktorá patrí k nezaradeným. A takisto vítam aj náhradníkov pána Goziho z Riniou, pani Deparne Gronenberg, ktorá je u zelených a pána Bušmana dúfam, že všetci budú vykonávať dobrú prácu u nás vo výbore a sme skutočne šťastní, že môžeme s nimi spolupracovať. Takže istotne viete, že dnes aj zajtra hlavy členských štátov sa stretli pod taktovkou Šarla Michela na to, aby sa dohodli ohľadne európskeho rozpočtu. Predseda rady predložil na stôl návrh ktorú ste všetci mali, myslím si, možnosť pozrieť si. A istotne ste videli, že predseda Európskeho parlamentu naznačil a ja v plnej miere zdieľam jeho stanovisko, že tento návrh je veľmi vzdialený a nedostatočný od toho, čo Európa potrebuje, pokiaľ ide o rozpočtovú kapacitu adekvátnu na to, aby sme zafinancovali historické politiky a aj nové priority. Rovnako, a tak ako predseda nášho parlamentu David Sassoli pripomenul, že Európsky parlament je pripravený rokovať už od novembra roku 2018, ale nie je pripravený podporovať takú dohodu za akúkoľvek cenu. A pokiaľ teda ide o náš výbor pre regionálny rozvoj, ja si myslím, že istotne všetci budete so mnou súhlasiť a že nemôžeme byť spokojní s rozpočtom takýmto zúženým, ktorý koheznú politiku okliešťuje a zaznamenáva vážne škrty. My sme skutočne hĺbkovo preštudovali návrh predsedu rady a chcel by som povedať, že treba povedať, že tento návrh nie je teda ani vyvážaný, ani správny, spravodlivý a že teda nedostáva e, tým očakávaniam, nesplňa tie očakávania, ktoré máme, pokiaľ ide o plnenie kohezných e, ambícií. To znamená, v tých najbližších hodinách, ktoré nás ešte delia od rady, e, budeme musieť sa zamyslieť nad tým, aby sme zaznamenali určitú zmenu a podľa toho, čo teda vzíde z tej zajtrajšej rady, by som vám e, potom dal na vedomosť e, tie informácie, o ktorých budú informovaní e, koordinátori a ktoré teda príjmu koordinátori v rámci nášho výboru. Chcel by som vám pripomenúť, že máme zasadnutie koordinátorov, e, ktorí prijali uznesenie pozastaviť politické trialógy, teda až do februárovej rady a že v tomto istom čase som takisto veľmi forám, formálne zaslal list pani komisárke Elize Ferrere, aby sme ju požiadali, že by navrhla eh, prechodný rámec, pokiaľ ide o obdobie roku 2021. Takže v tejto chvíli sa nachádzame v takejto situácii. Budeme veľmi pozorne sledovať to, čo sa udeje na Európskej rade a následne vás budeme informovať. A tretia informácia zo strany predsedu, to sa týka potom už našej misie na Slovensko. Chcel by som sa poďakovať všetkým politickým skupinám, ktoré ešte teda nepoznali mena účastníkov, aby nám teda sprostredkovali e, čo možno najskôr teda kandidátov, ktorí pôjdu na túto misiu. Istotne ste dostali alebo veľmi blízko dostanete aj ten program tejto návštevy a istotne ste si všimli, že tento program venuje veľkú pozornosť otázky energetického prechodu, pokiaľ ide o otázku uholného priemyslu a takýmto spôsobom sa teda vydáme do, na Slovensko, do Prievidze, do Hornej Nitry, a takýmto spôsobom budeme mať možnosť stretnúť sa aj s predstaviteľmi odborov. A je skutočne veľmi dôležité, že aby sme teda nad rámec tých štandardných návštev, ktoré bude realizovať náš výbor v regiónoch, aby náš program skutočne bol úzko prepojený aj s tými legislatívnymi úlohami, ktoré máme plniť a v tomto duchu vlastne aj táto návšteva do uholného regiónu bude bez pochyby splňať svoj veľmi dôležitý účel, a my takýmto spôsobom dostojíme aj tým očakávaniam, ktoré sú spojené s týmto konkrétnym, s touto konkrétnou témou. A pokiaľ ide o rámec, ktorý má vytvoriť spravodlivý fond pre spravodlivú transformáciu, ako viete, my sme e, vlastne pravidla tohto fondu preskúmávali a skupina EPP nás informovala o dezignovanom spravodajcovi, ide o nášho kolegu, malogist Kčefalogenis, ktorého vítam a ktorý e, má pred sebou teda skutočne bremeno zodpovednosti spolupracovať so všetkými politickými skupinami na to, aby urobili čo možno najlepší návrh v tom zmysle, aby tento fond na spravodlivú transformáciu bol čo možno najspravodlivejší a čo možno najvýkonnejší. Ja si uvedomujem, že vlastne všetky euro- politické skupiny sú, sa zmobilizovali, pokiaľ ide o túto úpravu a teraz vlastne máme pred sebou v podstate mesiace, ktoré budú plné práce a my sa do tejto práce pustíme už hneď teraz popoludní. A práve z tohto dôvodu, na to, aby sme spustili vlastne našu prácu, som prizval našich hostov, mali sme tu už aj stretnutie s pani komisárkou Ferrerou a teraz tu máme pozvanú Európsku komisiu na to, aby nás informovali o technických info- podmienkach a informáciách, ktoré budeme v tom workshope ohľadne Fondu pre spravodlivú transformáciu ďalej rozoberať a bude to vlastne urobené po, v rámci tej tematickej skupiny B. Berúc do úvahy tento obsah, by som vás všetkých chcel požiadať, aby sme zostali prítomní, pretože tie informácie, ktoré takýmto spôsobom dnes popoludní dostaneme k informácii, budú skutočne veľmi užitočné na to, aby sme potom následne mohli pripraviť naše stanovisko. To znamená, vyčlenili sme toto popoludnie práve tomuto Fondu pre spravodlivú transformáciu. Je to priorita, absolútna priorita pre náš výbor a aj pre Európsky parlament. Fond pre spravodlivú transformáciu je novým fondom, ktorý, ehm, má, ktorý teda chce podporovať tie regióny, ktoré sú najviac postihnuté touto transformáciou, pokiaľ ide o snahu dosiahnuť ehm, klimatickú neutrálnosť. Ja vítam pani Wagnerovú, ako aj zástupcu šéfa sekcie, pokiaľ ide o strategickú správu a pokiaľ ide o správu dokumentov v rámci DG Regio. Máme tu teda Annu Wagner, ktorá, nám bude, e, ktorá nás bude informovať práve o tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj vám, vážení poslanci, za túto príležitosť, že vás môžem trošku poinformovať a že môžem si vypočuť diskusiu o tomto fonde pre spravodlivú transformáciu následnosti na návrh komisie. Pre nás je to naozaj vynikajúca príležitosť aby sme si nadniesli a vypočuli návrhy a otázky, ktoré by sa mohli týkať tejto témy. Takže eh, je tu dobrá eh, podrobná informácia k tomu, čo ste už mali, eh, k tomu rozhovoru s komisárom a pri tejto príležitosti by som chcela trošku poinformovať o tomto nástroji Mm, fond na spravodlivú transformáciu, je tu aj mechanizmus na spravodlivú transformáciu. A toto je investičný úhol eh, environmentálneho dohovoru s ambíciou získať okolo 100 miliárd eur, aby sme čelili týmto výzvam, ktoré vyplývajú z transformácií. A tento mechanizmus pre spravodlivú transformáciu, ktorý je širším kontextom tohto fondu, pozostáva z troch pilierov. Prvým je Fond pre spravodlivú transformáciu, ktorý spadá pod záštitu koheznej politiky a bude z neho plynúť asi 30 až 50 miliárd eur investícií. Druhým pilierom tohto mechanizmu e, Mimo tohto fondu je e, režim financovania, ktorá, ktorý je súčasťou e, programu Invest EU. A toto je prierezový produkt, ktorý by mal vygenerovať asi 45 miliárd eur investícií, najmä na základe súkromných investícií. Takže to sa budú zúčastňovať e, súkromní dodávateľia a trhy. No a potom ten tretí pilier to je to, je, to sú investície zo strany verejného sektora, teda aby sa vytvorilo, vygenerovalo ďalších 25 až 30 miliárd investícií. Tento tretí pilier, tento nástroj má za cieľ byť pákovým efektom pre tieto investície, zameriava sa na verejné subjekty. Pokiaľ ide o tento mechanizmus pre spravodlivú transformáciu kľúčovým tu budú kľúčové tu budú plány pre spravodlivú transformáciu a to spadá pod tento návrh a keď tieto plány už budú zo strany zainteresovaných strán zosumarizované, tak tu umožníme prístup k všetkým trom pilierom JTM a účelom týchto pilierov je, aby tieto piliere mali širšie geografické a sektorálne pokrytie na základe tých teritórií, ktoré boli identifikované v týchto transformačných plánoch a ktoré príjme komisia. Keď sa teraz eh, posunieme eh, k tomuto fondu, čo je jeho ambíciou, rozsah a predmet záujmu tohto fondu, jeho záujmom je napomáhať a podporovať tie teritória, ktoré čelia najväčším socioekonomickým výzvam, ktoré vyplývajú z transformačného procesu vzhľadom na uhlíkovo-neutrálne hospodárstvo. A tu sa zameriavame na sociálno-hospodárske výzvy a nie priamo klimatickú transformáciu pretože klimatická transformácia je umožnená e, nástrojmi pre energetickú transformáciu, ako napríklad modernizačný fond, ale toto je iný prístup a ja by som chcela zdôrazniť, že toto má byť nápomocné tomu, aby sme prekonali negatívne vplyvy, ktoré toto, táto transformácia môže mať na určité územia členských štátov. Takže tuto máme vytýčené ciele, ktoré sú naformulované a tieto špecifické ciele sa zameriavajú na sociálno-ekonomický a environmentálny dopad e, tejto transformácie. A práve tento mechanizmus pre spravodlivú transformáciu, ktorého súčasťou je aj fond, je súčasťou ostatných kohezných fondov pre koheznú politiku a toto je zakotvené v koheznej politike, čo znamená, že, je, že to spadá pod pravidlá o spoločných ustanoveniach, teda všetky koezné fondy. A teraz sa navrhuje, aby sme stanovili pravidlá aj pre tento fond pre spravodlivú transformáciu. Toto by malo byť na tej istej úrovni ako tie ostatných 5 politických cieľov. aké máme zdroje pre tieto fondy. Takže podľa návrhu komisie a a, a pridelenia zo strany únie je to 7,5 miliard eur na základe VFR z roku 2018. Tieto zdroje sú navrhované pod okruhom 3, aby sa podporili prírodné zdroje a environmentálne konanie v rámci VFR a tieto zdroje sú doplnené povinnými transfermi z Fondu pre regionálny rozvoj a zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Tieto transfery by mali byť 1,2 krát vyššie, ako je e, pridelenie pre jednotlivé krajiny v tomto Fonde pre spravodlivú transformáciu a toto je rámec všetkých zdrojov, ktoré spadajú pod tento cieľ a tiež je to za účelom ochrany zdrojov koheznej politiky, ktoré slúžia eh, pre eh, tradičnú eh, koheznú politiku a naplňanie jej cieľov a teda takto môžu riešiť tieto výzvy a toto sa eh, stanovuje na 20 ERDF a ESF+, teda to sú, toto musí byť eh, vyváženým spôsobom zohľadnené. No a potom tie prostriedky, ktoré sa budú transferovať, musú, musia byť uvedené v týchto plánoch na spravodlivú transformáciu a potom budú vyčlenené z Fondu pre strávodlivú transformáciu. No a toto musí byť v pláne popísané a musí tam byť aj prvok oprávnenosti pre tieto transfermy. Aby to bolo jasné, teda ako tieto akcie plánujú napríklad napomáhať robotníkom, pracovníkom, ktorí si hľadajú nové zamestnanie. Takže napríklad polovica z týchto transferov musí byť z ESF+. Takto zjednodušene to možno povedať e, k tomu transferu. A tiež ide o to, aby sme zabezpečili, aby sme mali jednotné, jediné pravidlá a mm, určitú jednu sumu finančných prostriedkov, ktoré tomu budeme e, venovať. Nesmú tu byť viacnásobné alebo rôzne pravidlá, čiže jeden súbor pravidiel, ktoré navrhujeme. No a potom ďalšie možnosti na akékoľvek ďalšie zvýšenie zdrojov, to je tiež možnosť, ktorú v tomto článku zohľadňujeme Tie vzhľadom na budúci VFR je možné tieto zdroje navýšiť na základe rozpočtového rozhodnutia. No a tiež spolufinancovanie sa bude uplatňovať na tento fond takým istým spôsobom, ako máme spolufinancovanie stanovené v ostatných kohezných fondoch, ako napríklad RDF a e. EFSA+. E, takže tu je tu sú dva také kľúčové prvky a ciele, ktoré sú motorom implementácie podpory na jednej strane sa navrhuje napomáhať regiónom pre ich rekonvergencii, e, keď chcú diverzifikovať svoje hospodárstvo, aby boli menej náchylné, menej zraniteľné pokiaľ ide o transformáciu z hospodárskeho hľadiska. Na druhej strane veľká časť týchto akcií sa bude zameriavať na sociálne aspekty transformácie, na pracovníkov, aby sme poskytli rekvalifikácie, zvyšovanie kvalifikácie, podporovať hľadanie nového zamestnania a sociálnu inkolúziu nezamestnaných. To znamená, že je to taký zameranejší rozsah tak ako je to v ERD, EDRF a ako je to v ESF+, takže tu sú rôzne oblasti, sektory, ktoré by sme mali podporovať, ktoré navrhujeme podporovať. A tuto je potom ten širší mechanizmus spravodlivej transformácie. Ako som už povedala, v druhom a treťom pilieri sú e, širšie regionálne a geografické, ako aj sektorálne pokrytia, ktoré sa budú týkať viacerých projektov, ktoré sú potrebné na úspešnú transformáciu klimatickú, ale práve tento ETF sa navrhuje, aby sa zameriaval len na určité oblasti a aby ostal zameraný a aby mal obmedzenejší rozsah pôsobnosti. Pokiaľ ide o environmentálnu udržateľnosť, tu sú tiež viaceré intervencie v oblastiach, ktoré môžeme podporovať. Tu by som chcela počiarknúť, že táto podpora by mala byť v v súlade s princípom znečisťovateľ platí a týka sa to aj určitých prvkov, ktoré sú potrebné aby sme ich uplatnili, aby sme sa vrátili k tomu environmentálnemu pohľadu na určité teritória a to sa zaklada na určitých obmedzeniach. A potom tie podmienky pre oprávnenosť, to je naozaj veľmi dôležité, aby sme stanovili oprávnenosť projektu a tuto cieľom ETF, e to by malo byť podporované cez túto plánovanú akciu a tieto plánované akcie by mali byť vysvetlené v rámci toho oprávnenia, tak aby to bolo týchto teritoriálnych plánoch pre spravodlivú transformáciu a toto priamo prispieva k implementácii tohto plánu. V prípade podpory ľuďom, tie, tí, ktorí sú podporovaní cez JTF, e takže to musia byť tu ľudia, tí ľudia, ktorých táto transformácia priamo ovplyvnila. Pokiaľ ide o to, ako je konštruovaný rozsah pôsobnosti, oprávnenosti fondu, tu by som chcela počiarknúť, že toto je v plnom súlade s podmienkami investícií, ktoré sú oprávnené v rámci Fondu rozvoja vidieka a ESF+, ale sú tu dve oblasti, ktoré môžu získať doplnkové investície, to je výroba veľkých podnikov a určité podporné aktivity, ktoré sa týkajú e, emisí, redukcie emisí skleníkových plynov ale naozaj to musí byť veľmi prísne naviazané na podmienku straty zamestnania alebo rizika straty zamestnania. No a potom aj ďalšie straty zamestnania alebo No, pre zachovanie pracovných miest. Tiež by som chcela počiarknúť, že toto musí byť uvedené v pláne a musí to byť v plnom súlade s pra, uplatňovanými pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať. Pokiaľ ide o ten programovací proces a kondicionalitu, E, táto priesvitka sumarizuje tie kľúčové otázky, ako tento návrh bude zapadať už do prebiehajúceho programového obdobia. Všetci si uvedomujeme, že to musí byť rýchle, že musíme využiť túto dynamiku a chceme zabezpečiť, že ak celkový rámec, e, ktorý očakávame výsledky jeho v roku 2021. Tieto programy musia byť dostatočne pokročilé, aby mohli byť predložené vtedy, keď bude vstupovať rámec do platnosti, aby sme naozaj toto mohli včas zahájiť a aby sme príjemcov podporili. Komisia k tomu vydala viaceré analytické prvky, ktoré sa týkajú správ z jednotlivých krajín, vyplývajú aj z príloh, ktoré sa týkajú Fondu pre spravodlivú transformáciu. A koncom tohto mesiaca to členským štátom oznámime a tieto analytické prvky sa týkajú tých najdotknutejších teritórií a príslušných výziev. Toto je ten začiatok tých formálnych rokovaní, tiež v súvislosti s Fondom pre spravodlivú transformáciu a bude to mať vplyv aj na priebehajúce rokovania. A to bude musieť e, byť zohľadnené aj v týchto plánoch, ktoré majú byť základným prvkom programovania. Tieto plány musia byť v plnom súlade a musia byť dôsledné, pokiaľ ide o záväzky na národnej úrovni a musí to byť v súlade s národnými energetickými a klimatickými plánmi a musí to byť v súlade aj s tými e, teritóriami, kde ten analytický proces ešte nie je tak e, pokročilý. Tu musíme zadefinovať tie najnegatívnejšie dotknuté teritória, popis e, teritória, plánovanie akcií, odôvodnenie, odôvodnenie špecifických investícií aby tieto plány mohli byť schválené v konštruktívnom dialogu medzi komisiou a členským štátom a programy, ktoré budú podporované z Fondu pre trans- spravodlivú transformáciu, aby mohli byť prijaté. V tomto ohľade by som vás chcela upozorniť na fakt, že keďže tento program je plne zakotvený v rámci koheznej politiky, tak aj zaangažovanosť partnerov, zainteresovaných strán a riadení územných e, celkov. E, je potrebné e, s nimi počítať, s nimi spolupracovať a popis tejto zaangažovanosti zainteresovaných strán je povinný. Je to povinný prvok týchto informácií, na základe ktorých sa tento dialog bude robiť. Pokiaľ ide o metodiku prideľovania, ja chcem vám ukázať kľúčové kritériá, ktoré sa zohľadnili pri stanovení alokácií a z tohto zoznamu uvidíte 5 prvkov. Polovica ukazovateľov odráža v zásade hospodársky, ekonomický uhol pohľadu a emisie slinkových plynov na jednotlivých teritóriách, v jednotlivých regiónoch, o ktoré ide. A tá druhá polovica týchto ukazovateľov odráža výzvy pre zamestnanosť, e, ktoré fond chce riešiť. Zohľadnili sme emisie skleníkových plynov, e, priemyselných podnikov vo vysoko uhlíkovo intenzívnych oblastiach a z hľadiska zamestnanosti je tu zamestnanosť e, v priemysle a pri ťažbe uhlia a lignitu. To sa zohľadňuje hore je produkcia rašeliny a licového plynu. To sú tie prvky, ktoré sa takisto zohľadnili. Potom je tu cupping, aby sme zahrnuli aj prvky, ktoré zabezpečujú férovosť a efektívnosť. To sa uberá dvoma smermi. Jednak capping, pokiaľ ide o alokácie, tak aby žiadne národné alokácie neboli viac než 2 miliardy eur. A druhý smer je zabezpečiť kritickú masu financovania, objemu financovania a to e, súvisí s intenzitou pomoci a je to minimálne 6 eur na e, občana, pokiaľ ide o intenzitu počas celého obdobia. Samozrejme sú tam aj korekcie v tejto metodike a zohľadňuje sa mm, na, na ehm, občana a príslušná koncentrácia zdrojov e, v obálkach pre jednotlivé členské štáty a tie výsledky tejto metodiky pridelovania môžeme vidieť teraz na priesvitke a tu v zásade máme nielen alokácie pre Fond spravodlivej transformácie, ale potom sú tam tie ďalšie dva slupce, ktoré komisia očakáva e, ako niečo, čo sa bude realizovať prostredníctvom druhého e, piliera, to je e, investičná schéma a tretí pilier, to znamená odhadované očakávané investície, ktoré sa majú mobilizovať. Takže Teraz e, e, vám chcem poďakovať za pozornosť e, a prenechám vám možnosť, aby ste sa k tomuto referátu vyjadrili. Ďakujem pekne pani Wegnerová za tieto jasné úvodné slova. Ďakujem pekne za to, že zostanete s nami, teda až do konca. A takýmto spôsobom tu bude zabezpečená možnosť výmeny názorov s poslancami a som presvedčený o tom, že tu budú početné otázky, ktoré na vašu adresu odznejú. Chcel by som takisto privítať medzi nami nášho bývalého cteného kolegu Lamberta van Nistleroja. Je to skutočne veľká, veľké šťastie pre nás, že ste zasa tu. Ici, puisque nous avons, euh, en... Takže tešíme sa, že môžeme čo možno najskôr spolu vytvoriť, zorganizovať spoločné stretnutie, kde sa budete môcť vyjadriť na to, aby ste odprezentovali vízie a akcie, e, e, orientácie vašej organizácie, pre ktorú momentálne pracujete a ktorá podporuje koheziu v Európe. Takže teraz budeme pokračovať s prihlásenými expertami a teraz by som bezprostredne dal slovo prvému expertovi, e, doktorovi Cimasovi, ktorý je tu z výskumného centra. Pán Cimas evangelist bude hovoriť o výzvach a možnostiach, ktoré mhm. musia čeliť uholné regióny v Európskej únii. Ja teraz vám dávam slovo, pán Cimas, nech sa páči. Uh, thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ja čakám, kým začne fungovať ďalkové ovládanie. Let me start by... Takže na úvod e, chcem poďakovať vám a členom výboru, poslancom parlamentu za možnosť oboznáviť vás so zisteniami našej práce e, v spoločnom výskumnom centre Európskej komisie. Ide tu o výzvy pre uholné regióny počas transformácie na uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku. E, budeme hovoriť o príležitostiach, ktoré sa môžu vytvoriť a to e, s cieľom zachovať a možno aj rozšíriť počet e, pracovných miest a využiť e, regionálne možnosti, pokiaľ ide o ekonomický rast. Pokiaľ nepoznáte IRC, my sme vlastne vedomostné a vedecké centrum Európskej komisie. Poskytujeme vedecké podklady pre rozhodnutia komisie a úzko spolupracujeme s kolegami z DigiRegio, DigiReform a ďalšími útvarmi komisie. Od roku 2017 pracujeme na pochopení víziev, ktorým čelia regióny závislé od uhlia v prípade prechodu a transformácie na uhlíkovú neutralitu. V tejto súvislosti pracujeme na účinnom nástroji na podporu takýchto regiónov v spolupráci s členskými štátmi tým, že im poskytneme technickú a vedeckú expertízu na rozvinutie potrebných modelov, ktoré umožnia prechod v rámci transformácie bez toho, aby bolo nutné čeliť negatívnym e, dôsledkom takéto transformácie v uholných e, regiónoch. Takže v prvom rade sa snažíme pochopiť tie výzvy, ktoré s tým súvisia. Prechod na klimatickú neutralitu bude e, znamenať potrebu prestať používať fosílne palivá, to bude mať dôsledky pre oblasti, ktoré sa spoliehajú na ťažbu uhlia a lignitu. 6 členských štátov z viac než 20 spoliehajú na takéto zdroje. Pokiaľ vieme, je asi 128 e, uholných baní v členských štátoch, 42 E, produkuje e, viac než 500 miliónov tón e, uhlia a lignitu. A to pokrýva veľkú časť spotreby uhlia. Okrem toho je 127 uholných elektrární členských štátov, 150 gigawatov spoločná kapacita a to znamená, že to predstavuje veľkú časť inštalovanej kapacity v členských štátoch Európskej únii. Na základe informácií, ktoré máme a ktoré sme mali aj predtým, na základe národných energetických plánov vidíme, že z tých 150 GW v roku 2016 eh, príde k poklesu na 100 až 125 GW, len 55 gigawatov, to bude v roku 2030. Členské štáty majú e, teraz e, agresívnejšie e, schémy odchodu do dôchodku, napríklad pre pracovníkov v ťažbe uhlia. Budeme musieť teda vyhodnotiť tieto jednotlivé národné plány. Čo to znamená pre jednotlivé regióny? asi štvrtina 250 mm, tisíc ľudí e, v Európe je priamo zamestnaných, e, priamo v ťažbe uhlia, 50 tisíc v, uhli, v uholných elektrárniach a zvyšok e, v týchto baniach. A samozrejme tá záťaž v rôznych členských štátoch je rôzna Niektoré členské štáty budú postihnuté relatívne málo, ale krajiny ako Polsko má napríklad e, skoro 150 tisíc ľudí, ktorí týmto môžu byť zasiahnutí a budú musieť hľadať zamestnanie. A asi 150 tisíc ľudí e, sú, je zamestnaných e, v, na pracovných miestach, ktoré súvisia s ťažbou uhlia. Takže celkovo hovoríme asi o pol milióne ľudí, ktorí dnes pracujú v tomto sektore ťažby uhlia. No, samozrejme, aj keď budeme zohľadňovať e, postupné utlmovanie ťažby, e, tieto mm, pracovné miesta budú ubúdať. E, do roku 2030 očakávame 160 tisíc až 70 tisíc, 77 tisíc pracovných miest ktoré e, prestanú existovať. Takže aké sú na druhej strane príležitosti, ktoré môžeme využiť e, v prípade transformácie? Je dôležité, aby táto transformácia bola spravodlivá a vyvážená, aby nikoho nenechávala pozadu. Máme tu alternatívne biznis modely, ktoré môžu dokonca aj zvýšiť e, počet pracovných miest a dajú príležitosť týmto regiónom prosperovať aj bez uhlia a ťažby uhlia. E, takže je to globálna výzva, ale tie riešenia musí byť, musia byť miestne a regionálne. Tie jednotlivé riešenia a stratégie transformácie musia zohľadňovať situáciu e, v prípade utlmovania ťažby, ale takisto aj e, ekonomické dôsledky, a takisto aj dôsledky pre životné prostredie a takisto sa treba zaoberať tým, aké nástroje máme k dispozícii, napríklad nové hodnotové reťazce a podobne. Samozrejme, nie je žiadne univerzálne riešenie pre všetky, eh, všetkých 42 regiónov, ktoré eh, spoliehajú na ťažbu uhlia. Takže musíme hľadať eh, alternatívne prístupy, ktoré sú najvhodnejšie napríklad e, rozvoj nových e, aktivít a ďalšie synergické efekty, ktoré budú vychádzať aj z tradícií konkrétnych regiónov, ktoré sa zameriavali na ťažbu uhlia. Takže zameranie našej snahy by malo byť v prvom rade na ľudí, tak aby dôsledky dekarbonizácie boli čo najmenšie a aby sme týchto ľudí podporili najmä pri hľadaní nového zamestnania a pri nadobúdaní nových zručností, ktoré im umožnia zapojiť sa do nových pracovných aktivít v rámci dekarbonizácie a ekologického dohovoru. Samozrejme, tieto regióny nezačínajú od nuly, majú už určité priemyselné dedičstvo, štruktúru, infraštruktúru, ktorú môžu využiť. A e, samozrejme hlavne ľudí, to je najväčšie aktívum. Majú zručnosti e, mechanické, elektrické a podobne a majú veľmi dobré skúsenosti, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a vďaka tomu môžu byť zamestnaní v iných sektoroch, ale ja sa za, zameriam vo svojej prezentácii najmä na ich zamestnanosť alebo prípadné zamestnanie v oblastiach e, čistých e, energií a technológií. Takže transformácia uholných regiónov prebieha. Máme tam už infraštruktúry, máme e, slnečnú a veternú energiu. Okrem toho majú ďalšiu výhodu, tieto regióny, že je tam, sú tam k dispozícii e, pozemky, energia, vysokonapäťové elektrické vedenia a samozrejme je tam aj pozitívny postoj k priemyslu ako takému. Máme tam teda zdroje a pre týchto ľudí je dôležité, aby našli nové príležitosti v nových alternatívnych aktivitách, napríklad technológie čistej energie. Za posledný rok sme sa pokúsili vyhodnotiť potenciál pre čisté energie v týchto, dvoch 40, v týchto 42 regiónoch. Lebo tieto energie budú e, kľúčové v transformácii. Vykonali sme výpočty, aby sme zistili technický potenciál veternej Eh, eh, slnečnej a bioenergie v týchto oblastiach. Nebudem hovoriť o konkrétnych číslach, nájdete to v správach. Máte ich k dispozícii tu vzadu v miestnosti. Teraz stačí povedať toľko, že je dostatočne veľký potenciál pre obnoviteľné zdroje energií, tak aby tieto regióny mali aspoň polovicu potrieb, energetických potrieb pokrytých práve z týchto obnoviteľných zdrojov, zdrojov energie. Na tejto mape vidíme, že tento potenciál sa nachádza tak trocha všade v Európe. Napríklad na juhu Európy je to hlavne slnečná energia. Východná, severná Európa napríklad môže pracovať s veternou energiou. A to znamená, že je tu veľký potenciál pre jednu alebo dve rôzne technologické možnosti v jednotlivých eh, regiónoch. Dôležité je takisto to, že je veľký potenciál, pokiaľ ide o obnovu existujúceho eh, bytového eh, fondu a fondu budov. A s tým súvisí aj riešenie otázky energetickej chudoby. Tieto uholné regióny e, sú regióny s e, priemerným až vyšším e, príjmom a podľa súčasného tempa by trvalo skoro rok, keby sa mal úplne zmeniť ten bytový fond v týchto oblastiach. Takže ide o to, aby e, sa zlepšila kvalita života e, týchto ľudí a vytvárali aj nové pracovné príležitosti, napríklad aj vďaka tomu, že sa ľudia z uholného sektoru presunú napríklad do sektoru stavebníctva. Samozrejme, treba sa pozerať aj na e, obnoviteľné zdroje energií, ako zdroj nových e, pracovných e, príležitostí, napríklad e, pri výrobe batérií. Tie sú veľmi dôležité pre klimatickú neutralitu vzhľadom na elektromobilitu. Vlastne to prispieva k zníženiu emisí skleníkových plynov v sektore, ktorý k týmto emisiám prispieva najviac, a to je doprava. To znamená už máme e, v Európe niekoľko e, takýchto výrobcov batérií a počet by mohol narastať. Jedna taká e, továreň predstavuje prácu pre 2 až 3 tisíce ľudí. Takže pozrieme sa, ako sa tento potenciál môže premietnúť do zamestnanosti. Keď zohľadníme dohodnuté ciele, pokiaľ ide o transformáciu, do roku 2030 tam máme dohodnuté ciele, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energií, tak do roku 2030 e, môžeme vytvoriť až 315 tisíc pracovných miest v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a takisto aj v stavebníctve a v e, renovácii bytového fondu asi 200 e, tisíc e, ľudí vlastne v dnešnej dobe pracuje e, v ťažbe uhlia. Rôzne regióny majú samozrejme rôzny potenciál a budú vedieť rôzne využívať tieto prostriedky prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Nuž a toto je ten posledný výsledok. Budeme sa musieť pokúsiť eh, vyrátať eh, možnosť vytvárania nových pracovných miest práve na základe prechodu na obnoviteľné zdroje energií. A tu máme vlastne tri rôzne kategórie. Máme 28 regiónov, viac než polovica, ktoré majú vysoký potenciál zamestnanosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Tu musíme zabezpečiť dostatočné financovanie aby sa mohli obnoviteľné zdroje energii využívať. Potom je ďalších 7 regiónov, kde je ten potenciál veľmi podobný. V súčasnej situácii v ťažbe uhlia tu treba zintenzívniť podporu na e, hladší prechod. A potom 7 regiónov, kde potenciál vytvárania pracovných miest prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie je oveľa menší, než je možnosť vytvárať zamestnania v ťažbe uhlie. Tu treba uplatniť alternatívne biznis modely a hľadať e, príležitosti na hospodársky rast a zamestnanosť v iných oblastiach. Na záver nájdete tu aj sumáre tohto všetkého. Takže pre každý región sú tu informácie o jednotlivých zdrojoch, energie, pokiaľ ide aj potenciál v oblasti renovácie, Takže sú tu viaceré možnosti, ktoré boli vytvorené. Ja vám veľmi pekne ďakujem za túto možnosť a za to, že som mohol odprezentovať tieto informácie. Takže kľúčové posolstva. Rozmiestnenie obnoviteľných zdrojov môže zjednodušiť energetickú transformáciu. Rozvoj takýchto projektov bude využívať zmenu infraštruktúre. Na to, aby sme dosiahli tieto postupy, potrebujeme spolupracovať s firmami, regulátormi, investormi, miestnymi komunitami a množstva pracovných príležitostí, ktoré sa môžu vytvoriť sú početné, ale treba si uvedomiť, že sa to týka iba niektorých sektorov a energetický sektor je častokrát jedinou alternatívou, ktorú treba zobrať do úvahy. Ďakujem pekne. Ďakujem, doktor Cimas, pour votre présentation. Nous allons immédiatement Ďakujem vám veľmi pekne, vážený pán doktor. Teraz si hneď vypočujeme pána Enrico Bota, ktorý je z Generálneho rejiteľstva pre životné prostredie. A vy budete prezentovať revíziu stratégie a budete poukazovať na jednotlivé prvky nízkouhlíkového hospodárstva v mestvách a potom budeme mať ešte ďalšieho experta, až potom začne vlastne samotná diskusia s poslancami. Nech sa páči, máte slovo. Ja by som sa takisto chcel poďakovať za pozvanie, hovorí pán Botta z OECD. Takáto diskusia je veľmi dôležitá. Myslím si, že Chceme sa čo možno najviac vzájomne od seba naučiť informácie. Budem prezentovať štúdiu za OECD. A čo vlastne v tejto štúdii robíme? Snažíme sa zohľadiť viaceré pohľady. Snažíme sa pozrieť na to, čo už teraz vieme ohľadne toho transformácie na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré sektory to postihne, akí sú tam zamestnanci. Potom sa pozrieme na predchádzajúce skúsenosti reštrukturalizácie hospodárskej, čo fungovalo, čo nefungovalo a potom sa budeme snažiť pochopiť tie politické riešenia, ktoré nám môžu umožniť takúto nízkouhlíkovú transformáciu. Takže dovolte mi začať s tou prvou časťou tejto štúdie, ktorá sa v podstate týka toho, že čo vieme o nízkouhlíkovom prechode a ten celkový dopad nízkouhlíkového, nízkouhlíkovej transformácie sa odhaduje, že bude malý. Máme tu simuláciu za OECD, kde máme vysokú daň uhlíkovú, zhruba 50 dolárov za tonu. To referenčné číslo je zhruba 30 dolárov na tonu, takže aj tak vysoké číslo. A potom ešte sa navrhuje, že taký celkový dopad tejto uhlíkovej dane bude zhruba 0,3 čo do zamestnanosti. Takže pokiaľ ide o tento dopad, to sa netýka iba toho, tých príležitostí, o ktoré prídeme, ale tie, ktoré sa vytvoria. Hovoríme o tzv. relokácii zamestnanosti. To číslo je veľmi nízke. Prečo? Pretože napríklad v roku 2005 až roku 2025 v tomto časovom období v priemere krajiny OECD tam je 20 relokačná miera pracovných príležitostí. Takže vidíte, že 0,3 je veľmi nízke číslo. Prečo to je nízke číslo? No preto, že tie sektory, ktoré sú najviac postihnuté, nie sú tí hlavní zamestnávateľia v tých regiónoch a krajinách, ktorých sa to deje. A vlastne ten malý celkový dopad nemôže skrývať skutočnosť, že niektoré sektory bude vážnejšie postihnuté. Najprv teda tie uholné regióny, tam môže dojsť k zníženiu zamestnanosti až na úrovni 8 Ale vidíme tu aj určitý posun, pokiaľ ide o generovanie energie, takže od toho uhl, uholného systému až po nízkouhlíkový systém generácie energie. Takže čo sa dá z tejto priesvitky vyčítať? Tá transformácia nízkouhlíková poskytne, postihne viaceré sektory, nielen teda uholné, ale aj ďalšie energeticky intenzívne a náročné. Nejde tu iba o proces znič- zničenia pracovných príležitostí, ide tu jednoducho o posun, kde zamestnanci sa budú musieť presúvať z jedného sektora do druhého. Niekde práca zanikne, niekde sa vytvorí. Takže to sú tie sektory, ktoré sú postihnuté. Ale čo teda vieme o tých zamestnancoch v týchto sektoroch? No, bolo by dobre, ak by sme mali väčšie priesvitky, pokiaľ ide o ťažobný priemysel, vidíme, že tam sú hlavne zamestnaní muži. Takže muži budú prví, ktorí budú postihnutí takouto transformáciou. A po druhé, tá expanzia niektorých sektorov, ako napríklad nízkouhlíková generácia energie, vytvára príležitosti aj výzvy pre ženy príležitosti preto, že ženy môžu začať zohrávať väčšiu úlohu, pokiaľ ide o takýto mužsky dominovaný sektor. Napríklad mali sme tu štúdie, kde ženy sú zhruba 35 pracovnej sily v oblasti obnoviteľných zdrojov v porovnaní s tým 20-percentným zastúpením v energetickom priemysle. Takže Ide predovšetkým o administratívne zamestnania, a nie až tak technické manažérske úlohy a pozície. Prečo? Možno preto, že ženy sa skôr venujú e, iným formám štúdia a nie fyzike, matematike a tak ďalej. A prečo teda budú tí muži prví postihnutí? pretože zároveň tu budú aj určité príležitosti aj pre ženy. A po druhé, ďalšia vec, ktorú my vieme o zamestnancoch v tých sektoroch, ktoré budú pravdepodobne postihnuté, je to, že v niektorých krajinách to bude, sú to predovšetkým uh, tie staršie časti hospodárstva, ktoré budú transformované. V rámci OECD sa pozeráme na jednotlivé prvky a vlastne e, treba povedať, že títo starší zamestnanci, ktorí prídu o pracovné príležitosti, ťažšie nájdu nové zamestnanie, pravdepodobne bude pre nich náročnejšie nájsť nejaké školenia a sú tu určité aj formy predpojatosti, pokiaľ ide o zamestnávanie starších ľudí. Pozrime sa na tento graf. Je veľmi komplexný, takže pokúsime sa ho trochu popísať. Sú tu také dve hlavné posolstvá. Poprvé, tá transformácia postihne hlavne vysokozručných a nízkozručných zamestnancov, takže obe, oba póly. Nemôžeme tu teda hovoriť iba o tých, ktorí nemajú vzdelanie a ktorí pracujú, ale postihne to jednoducho aj vysoko vzdelaných zamestnancov. A po druhé, tá transformácia nie je teda príbeh o strate pracovných príležitostí, ide tu o transformáciu pracovných príležitostí. Niekde prídeme o prácu, niekde sa vytvorí. A pokiaľ ide o tých nízko vzdelaných a vysoko vzdelaných zamestnancov, tam pravdepodobne bude tá transformácia takisto zasahovať. Pozrime sa na jednotlivé sektory. Aké zručnosti potrebujeme? E, to všetko závisí od toho, že kde tí zamestnanci predtým pracovali a kde našli zamestnanie a kde sa môže teda zamestnať po takéto transformácii. Napríklad potreba vzdelávania pre baníkov je hlavne teda biznis sektor a stavebný sektor. Ide tu o to, že tie potreby sa môžu líšiť od, vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti zamestnancov. Pokiaľ ide o tieto školiace programy, tieto treba prispôsobiť týmto potrebám týchto ľudí, ktorí sa budú musieť rekvalifikovať. Takže hovoríme o tej strate jobov v rámci uholného priemyslu. Je tu však aj informácia, že sú tu aj ďalšie joby, ktoré pravdepodobne budú sklastrované Napríklad máme tu štúdie ohľadne 14 európskych krajín a sú tam sektory, ako napríklad výroba, výroba eh, energie a máme tu určité dôkazy ohľadne toho, Takže vidíme, že sú tu viaceré výzvy, ktoré budeme musieť zohľadniť keď sa bude treba sťahovať za prácou, tak to bude mať dopad na celé komunity a na rodinný život. A tí starší zamestnanci, ktorých sme videli zastúpených v týchto sektoroch, jednoducho, možno, jednoducho odmietnú takýto zmenu. Takže geografické rozdiely sa so takisto musia brať do úvahy. A pokiaľ ide o tie výzvy, aké sú teda riešenia na tieto výzvy? Nebudem teraz hovoriť všetko, čo je na priesvitkách, ale čo sme teda skúmali. Pozerali sme sa na predchádzajúce skúsenosti z priemyselných reštrukturalizácií, čo fungovalo, čo nefungovalo. Všetko to máte v našich publikáciách, môžete si to pozrieť. Pokiaľ ide o prípadové štúdie a čo spomínajú, je to, že ten prechod, tieto prechody a transformácie si vyžadujú dlhodobé plánovanie. Tie kľúčové štúdie zdôrazňujú, že ide o dlhodobé procesy. Štrukturálne prispôsobenie v uholných regiónoch môže trvať až 25 rokov. To znamená, keď hovoríme o vízii budúcnosti, o ktorú nám ide, tak je veľmi dôležité, aby sme zaangažovali všetky zúčastnené strany. Napríklad v Alberte v Kanade, kde sa takéto procesy realizujú v tejto chvíli, sa zriadili Task Force, aby sa zabezpečilo to, že všetky zúčastnené strany, aj pôvodní autochtónni obyvateľi a zamestnanci prispievali k snahe hľadania budúcnosti pre celý región. A v tomto kontexte rozvojové stratégie lokálne majú za cieľ zadefinovať určité konkurenčné výhody, ako je napríklad produkcia energie alebo možnosť ťažby nových kovov, nízkouhlíkové hospodárstvo je skutočne veľmi náročné. E, bude to súvisieť s ťažbou nových e, kovov, takže bude tu aj možnosť využívania a spracovania týchto kovov. Sú tu ďalšie možnosti a napríklad v Nemecku sme zaznamenali, že priemyselný turizmus sa stal veľmi dôležitý, to znamená predchádzajúce ťažobné regióny sa stali destináciou pre turistov a niektoré z nich sa dokonca stali aj UNESCO, chránenými lokalitami UNESCO. Ak teda budeme mať na mysli takúto dlhodobú víziu, tak si to vyžaduje určité politiky zručnosti. Tieto sú dôležitým výsledkom, ak to je naviazané na miestny trh práce. Viaceré krajiny Európskej únie poukazujú na potrebu týchto zručností, ale musí sa to robiť takým spôsobom, že sa budeme sústrediť predovšetkým na zručnosti, ktoré si bude vyžadovať tento prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ale sú tu aj megatrendy ako starnutie a digitalizácia. Druhý pilier je tzv. politika aktívneho trhu práce, čo si pod tým predstavujeme? To sú všetky tie politiky, ktoré pomáhajú nezamestnaným nájsť si prácu. Či už ide o rozvoj zručností, alebo či už ide o zosúľadzovanie zručností a voľných pracovných miest. Sú tu viaceré oblasti. Napríklad vzdelávanie v oblasti hľadania práce – tam sa môžete naučiť napríklad to, ako napísať CV, alebo hľadať voľné pracovné príležitosti. Pre niekoho to môže byť triviálne, ale pre niekoho, kto pracoval v jednom trhu, v jednej oblasti, je to absolútne nová skúsenosť po tom, čo stratil prácu. Uh, there is quite a strong evidence that the skills... Sú tu vážne dôkazy ohľadne toho, že niektorí zamestnanci z tých už spomínaných sektorov veľmi ľahko nájdu prácu v tzv. zelených odvetviach, takže tie zručnosti, ktoré majú, sa dajú využiť, nemusia sa učiť nové veci všetko. No a v tejto politike tiež pozorujeme vzdelávanie podnikateľov, ktoré toto má preškoliť zamestnancov, aby sa stali podnikateľmi SZČO. A tu ide o to, aby získali tieto zručnosti, ktorými sa môžu stať podnikateľmi, ale to tiež môže viesť k závažným psychologickým dopadom. Tretí pilier je štrukturálna politika. Nuž tuto relokácia kapitálu a pracovníkov a práve z tohto dôvodu dobre fungujúci trh je veľmi dôležitý, aby sa pracovníci pripravili tejto, na túto príležitosť. Takže tu, keď niekto chce založiť svoju vlastnú firmu, musí mať podnikateľského ducha, ale musí tu byť aj určitá diverzifikácia. Tento fond je zameraný aj na konkurencieschopnosť. Toto sú naozaj značné počty politík a Samozrejme, že tieto si vyžadujú financovanie v predchádzajúcich reštrukturalizáciách bolo veľmi veľa mm, financií venovaných e, tomuto financovaniu, ale v dekarbonizácii máme menej takýchto príležitostí. Napríklad uhlíková daň by mohla byť dobrou príležitosťou, potom ďalšie daňové príjmy. Napríklad, keď by sme stanovili cenu uhlíka, na 30 eur na tonu, to by no, ušetrilo krajín, to by e, predstavovalo 1% HDP. A toto je naozaj veľmi veľa peňazí a Krajiny samozrejme sa môžu rozhodnúť, ako tieto sumy budú využívať. Sú tu určité výzvy, ale predsa len to predstavuje určitý potenciál. Aby som to teda uzatvoril, Predchádzajúce skúsenosti poukazujú na to, že je potrebné sa zamerať na týchto ľudí pri transformácii z jedného sektora do druhého a je tu určitý dôkaz, že práve títo e, pracovníci sú zastúpení v týchto regiónoch, kde prichádza k transformácii. Takže toto regionálne konanie je mimoriadne dôležité. Týmto vám veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán Bota. Teraz si vypočujeme tretieho experta, pána Gregorio Kejsa, ktorý prichádza zo štúdijného kabinetu Brugel a ktorý bude informovať o hodnotení návrhu, legislatívneho návrhu, hodnotenie, ktoré teda samozrejme nám dá viac informácií. Pán Klejs, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne. Hneď prejdem do angličtiny, pretože náš dokument bol napísaný po anglicky. Bolo to žiadosť parlamentu. Príjemné popoludnie želám všetkým. Dovolte mi, aby som sa vášmu výboru veľmi pekne poďakoval za to, že ste ma sem pozvali a že ste mi poskytli túto vynikajúcu príležitosť poinformovať vás o našom prístupe k tomuto Fondu pre spravodlivú transformáciu na tomto dokumente sa zúčastňovali traja ďalší kolegovia z Brugelu a my sme sa snažili počiarknúť tie najdôležitejšie prvky tohto návrhu a parlamentu chce, sme chceli poskytnúť hodnotenie tohto návrhu a prípadné pozmeňovacie návrhy, aby sa to zmenilo a zlepšilo. Takže začnem samotným návrhom Pokúsim sa byť e, stručný, pretože sme si to veľmi podrobne vypočuli zo strany komisie, ale dovolte mi trošku povedať niečo k hlavným cieľom. Hlavným cieľom tohto fondu je, aby sme z zmiernili dopad tejto transformácie a aby sme zmiernili negatívne dopady na pracovníkov. Čo to znamená v praxi? praxi to znamená, že tento fond pre spravodlivú transformáciu poskytne granty, financovanie, sociálnu podporu, investície do ľudského kapitálu, investície do firiem a rekonštrukciu, reštrukturalizáciu. Pokiaľ ide o veľkosť tohto fondu a odkiaľ budú pochádzať tieto prostriedky, komisia predpokladá, že z európskeho rozpočtu dostane pre tento fond k dispozícii 7,5 miliárd eur a to bude ešte mimo toho, čo bude z viacročného finančného rámca a tu toto má byť kombinované s transfermi z Fondu pre rozvoj vidieka ESF+. Toto bude ďalej kombinované s národným kofinancovaním a to by mala byť celková kapacita 50 miliard eur z geografického rozsahu. Tento fond bude dostupný pre všetky členské štáty, ale bude predbežne pridelený a toto predbežné pridelovanie bude vychádzať z komplikovaného vzorca na základe dvoch kritérií teda podiel skleníkových plynov na región NUC 2. Napríklad región NUC 2 z Francúzska korešponduje so všetkými 22 regiónmi. Španielský región korešponduje mm, s vyššími územnými celkami autonómnymi celkami. No a e, v zásade to bude predstavovať toto, teda e, skleníkové plyny a potom tiež zamestnanecké pomery a pracovné miesta v banskom priemysle a s ním súvisiacimi zamestnaniami. Takže čo bude môcť byť oprávnené? v rámci ETF. Tu máme tie tri kategórie. Sociálna podpora, vyrovnanie a regenerácia. Takže aké podmienky musia byť splnené, aby ste mohli sa uchádzať o tieto prostriedky? v ktorých krajinách a členských štátoch sa budú vynakladať tieto prostriedky. Teda tieto sa budú vynakladať v tých regiónoch, ktoré sú v núdzi a musia plniť tieto ciele klimatickej neutrality na národnej úrovni. Tieto plány budú schvalované komisiou a potom tieto prostriedky budú alokované členským štátom. Toľko k tomuto návrhu, ale teraz naše hodnotenie tohto návrhu kde si myslíme, čo by sa dalo zlepšiť, ako by sa to dalo zlepšiť a na čo by sa mal zamerať parlament a čo by mal riešiť parlament. Takže naše to hodnotenie je pomerne kritické voči tomuto návrhu a naše e, pozmeňovacie návrhy nie sú len kozmetické, ale majú skutočnú pridanú hodnotu. Takže pôvod tohto fondu. Tu si myslíme, že je naivné si myslieť, že to budú len čerstvé prostriedky. Všetci vieme, že súčasné rokovania v rámci VFR sa zameriavajú na to, aby sme našli nejaké nové prostriedky a ešte stále nevieme, ako to dopadne, ale vieme, že prišlo k dohode medzi členskými krajinami a parlamentom a teda pre parlament to znamená, že sa Uh, už nebude o tomto diskutovať, že to už je irrelevantné, pretože ten návrh je o 2,5 miliard e, nižší ako parlament navrhuje. No ale vzhľadom na to, že toto bude agregovaná suma, tak týchto 7,5 miliard budú mechanicky vyňaté z ostatných programov. Budeme musieť skontrolovať, odkiaľ pochádzajú tieto peniaze. Predovšetkým to bude z koheznej politiky, čo znamená následovné. Prvá vec, že tieto peniaze sa jednoducho presunú z týchto kohezných politík a Tie budú odobraté niektorým krajinám a v našom dokumente je taký odhad, odkiaľ tie peniaze budú pochádzať a kam sa presunúť. A sú tu krajiny Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Maďarsko a budú presunuté do Česka, Nemecka, Maďarska a Bulharska. A mm, to je jedna vec. A druhá vec je dôležité skontrolovať si, ktoré programy budú kránené, krátené, pretože toto sú programy, ktoré sú veľmi podobné ako Fond pre spravodlivú transformáciu. Jednoducho sa tieto politiky premenujú a ten eh, efekt bude naozaj minimálny. Potom, kto, takže toľko k cieľom a rozsahu tomuto programu, ale tiež je dôležité si uvedomiť, e, že komisia sa ani nesnaží ospravedlniť túto sumu. To je vycúcané s prstami, vôbec nevieme, odkiaľ týchto 7,5 miliárd pochádza a preto je dôležité že tuto sa navrhuje, že toto, by, toto bude eh, nedostatočné aj pokiaľ ide o rekultiváciu tej pôdy. A tiež podpora tých zamestnancov, ktorí prídu o prácu, takže toto bude v plnej miere platené z tohto Fondu pre spravodlivú transformáciu. To poukazuje na to, že tento efektívne nevyrieši všetky problémy. Takže tu by sme sa mali vrátiť k pôvodnej myšlienke parlamentu a naozaj poskytnúť sociálnu podporu, aj pokiaľ ide o rekultiváciu pôdy. My vieme, že to je naozaj zoširoka koncipovaný návrh, ale e, tu máme naozaj veľké výzvy, ako povedali e, kolegovia. Určite nie je dobré toto rozptýliť po celej Európe a nič nedosiahnuť. Mali by sme sa zamerať na jednu misiu a to je sociálna podpora. A potom tá analýza týchto oprávnených aktivít, to poukazuje na to, že to sa plnej miere prekrýva s ostatnými aktivitami a tieto aktivity, ktoré sú v rámci tohto fondu navrhované, sú plne akceptovateľné v rámci ostatných fondov. Takže túto musí byť uvedené v týchto plánoch na spravodlivú transformáciu. Naše také hlavné odporúčanie je, my odporúčame rozsah zúžiť, zúžiť cieľ, zamerať sa na efektivitu, oprávnenosť a tiež tie oprávnené aktivity by mali byť aktivity, HIAJ, teda to je rekvalifikácia, zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, inklúzia tých ľudí, ktorí prišli o prácu a rekultivácia pôdy. E, takže toto je také hlavné odporúčanie a to sa týka toho, čo povedali už moji kolegovia. No a potom zamerať sa na zvýšenie efektivity sociálnych aktivít a aktivít na podporu sociálnych otázok. A práve táto rekvalifikácia, zvyšovanie kvalifikácie by malo byť viacej podporené a tiež prioritizovať školenie v rámci zamestnania, zamerať sa na regionálne kapacity, pretože keď ľudí rekvalifikujú, jete a neviete, akú kvalifikáciu potrebujú, tak to nedáva celé zmysel. Takže toto my podporujeme a navrhujeme a tiež, aby sme tam zapracovali aj určitú podporu príjmu týchto pracovníkov, pretože vzhľadom na vek týchto pracovníkov. Niekedy je lepšie poskytnúť im premostenie tých rokov, ktoré im ostávajú do dôchodku a lepšie, ako keby sa mali presťahovať. Takže toto sú tie aktivity, ktoré by mali byť financované z Fondu pre spravodlivú transformáciu. My sme sa na, zamerali aj na rekultiváciu pôdy ako jednu z aktivít a tá táto rekultivácia by mala byť obmedzená na to, že e, na, na tie teritoria, kde už nie je žiadna iná spoločnosť, ktorá by to mohla podporovať. A tiež nehovorím, že tento fond spravodlivej transformácie by sa mal e, my nehovoríme, že tento fond nie je účil, účinný eh, a teda eh, je to, my len hovoríme, že F nie je tým najlepším nástrojom, máme na to aj iné nástroje eh, v rámci rozpočtu Európskej únie, ako napríklad Fond na podporu rozvoja vidieka, takže tu by sme mohli to konzultovať aj s Európskou investičnou bankou No a záverom geografické pridelovanie prostriedkov. My si myslíme, že to predbežné pridelovanie mm, je jasné, že Členské štáty sa musia pridržiavať svojich ambícií a cieľov, ale nie je to ten najlepší spôsob, že tí najaktívnejší dostanú zamestnanie a preto by bolo oveľa lepšie, keby sme nemali to predbežné pridelovanie, ale aby sme sa orientovali podľa projektov, ako napríklad Európsky globalizačný fond, kde sa tieto prostriedky pridelovali na základe splnenia určitých kritérií. Keď sa pozrieme na vzorec pre alokácie máme tu určité obavy vzhľadom na tento vzorec, pretože keď tento vzorec uplatníte a tiež kritéria uhlíkovej intenzity na úroveň nie NAC 2, ale NAC 3, tak e, e, e, teda ako som povedal, to sú provincie v Španielsku tak sa ukazuje, že 40 území nad 3 by z JTF e profitovali, ale už by to neboli regióny NAC 2, ktoré sú mm, súčasťou tohto vzorca, takže je to problematické. <laughs> Pokiaľ ide o odporúčania, tu, ako som už povedal, nebolo by dobré, keby sme mali takéto predbežné pridelovanie, ale ak by sme predsa len mali, tak minimálne by sme mali sa orientovať podľa údajov na 3 v tomto vzorci pre pridelovanie prostriedkov, aby toto bolo plne pokryté alokáciou. Dúfam, že nehovorím príliš dlho, no pokiaľ ide o tie transfermy z ESF Plus a ERDF do JTF, keď JTF sa primárne bude využívať na podporu sociálnej pomoci, tak e, nebudeme potrebovať tieto transfery, ale zlúčenie týchto obálok by nebolo dobré, pretože krajina by mohla využiť celú túto obálku na JTF e len preto, aby robila rekultiváciu, refertilizáciu pôdy ale tu my potrebujeme kombináciu týchto dvoch, takže tu toto je doplnkový fond na to, aby sme ľuďom pomohli nájsť zamestnanie a poskytnúť rekvalifikáciu v danom regióne. Naše odporúčanie teda je, aby sme tieto povinné transfery z RDF do JTF e zrušili a ETF eh, a RDF sa bude využívať na refer, refertilizáciu a rekultiváciu a toto bude na tej istej regionálnej úrovni, čo by bolo dobré, aby členské štáty využili minimálne časť fondu EDF na rekultiváciu a refertilizáciu pôdy. Takže fondy ERDF sú doplnkové k sociálnej podpore, e, ktorá je poskytovaná pod fondom spravodlivej transformácie. No, takže hovoril som o dve minútky dlhšie, ale v každom prípade môžete sa pozrieť na našu správu a ak máte otázky, samozrejme, pýtajte sa počas rozpravy alebo aj prostredníctvom e-mailu. Takže vám ďakujem za pozornosť. Merci. Je n'avais aucune indication. Ďakujem pekne. Nikto sa nevyjadril pokiaľ ide o tie odporúčania, ale ja by som povedal, že tie odporúčania sa teda týkajú teda hlavne vás a som presvedčený o tom, že istotne na to viacerí zareagujú spomedzi našich kolegov, pretože vlastne poukázali ste na niektoré oblasti, na ktoré treba zareagovať. My e, si teraz vypočujeme slova nášho spravodajca pána Manolisa Kefolanadisa, a nech sa páči, teraz ti dávam slovo. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Kolegyne a kolegovia, dámy a páni, v prvom rade ďakujem rečníkom za prezentácie, komisii za prezentovanie v podrobnostiach legislatívneho návrhu a aj expertom za prezentáciu rôznych aspektov tejto tematiky. Vďaka tomu lepšie chápeme celú tému. Určite je to téma na zamyslenie. Európsky ekologický dohovor má ambiciozne ciele klimatickej neutrality do roku 2050. Toto je e, hlavná priorita Európskej únie. Pripomínam, že Európska rada podporila tento cieľ 12. decembra 2019 návrh na Fond spravodlivej e, transformácie je návrh, e, ktorý má implementovať túto prioritu. Som veľmi hrdý na to, že som bol vymenovaný ako spravodajca pre Fond spravodlivej transformácie. JTF e je prvý kľúčový nástroj na zabezpečenie, že transformácia na klimaticky neutrálne hospodárstvo prebehne spravodlivo a nikoho nenechá bokom. Komisia a jej návrh e, je skutočne hodný záujmu, ale podľa mňa vyžaduje určité prehodnotenie a to by som, na to by som chcel e, upozorniť. E, samozrejme, vypočujeme si tieňových spravodajcov, ďalších poslancov a všetky ďalšie strany, ktoré sú zapojené do procesu. Ako vieme, ETF bude založený na 5 eh, alebo 5,7 miliardách eh, nových peňazí financovaný z eh, Fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu. Bude teda prístupný všetkým členským štátom. JTF e obsahuje celý rad investícií v zacielených regiónoch a reaguje na rôzne ekonomické, sociálne a ekologické výzvy. Na to, aby tento program bol úspešný, v prvom rade musí riešiť celý rad problémov a po druhé musí zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo čo najpružnejšie pri plánovaní a programovaní. Vzhľadom na predpokladaný harmonogram tohto spisu v júli by sme mohli mať prvé stanovisko pred eh, letnou prestávkou Európskeho parlamentu. Dnes rozpráva na regi by mala znamenať prípravu návrhu správy čo najskôr a po druhé, pokiaľ ide, o, ide aj o spoluprácu rôznych výborov e, parlamentu, e, výbory pre rozpočet a ITRE e, takisto požiadali, aby boli spolugestorskými výbormi pri e, tomto spise a aby sa zapojili do prípravy tohto, tejto správy. TRAN a e, takisto e, chce vypracovať stanoviska z vlastnej iniciatívy. Medzi tým budeme ďalej pracovať. V apríli budú pozmenujúce návrhy a v máji bude hlasovanie výboru o tejto správe. Kolegyňa a kolegovia, som presvedčený, že budúcnosť ekologického dohovoru je realistická. Máme vhodné nástroje na to, aby sme to dosiahli a princípy spravodlivej transformácie musia byť politickou prioritou pre Európsku úniu. Fond ETF je len jeden krok na dlhej ceste smerom k tomu, aby sa tieto priority premenili na skutočnosť Osobne budem postupovať konštruktívne a pozitívne. Budem k dispozícii všetkým poslancom na diskutovanie myšlienok, návrhov a priorít a samozrejme budem úzko spolupracovať s tieňovými spravodajcami, poradcami, členskými štátmi a príslušnými regiónmi. Potrebujem vaše vstupy a vašu pomoc. Parlament zabezpečí dobrý výsledok a dobré nariadenie a to včas. Ďakujem, pán predseda, ďakujem kolegyne a kolegovia za podporu a za pozornosť. Merci beaucoup. Vous pouvez être assuré. Ďakujem pekne. Uistujem vás o podpore všetkých zamestnancov vo výbore pre regionálny rozvoj. Budeme vás podporovať v tej práci, ktorá začína. Ja by som to doplnil už iba o to, že sú tu určité otázky, ktoré súvisia s radou, pretože my čakáme na niečo neznáme, v podstate, čo sa, na čom sa uzhodne rada a sme v očakávaní aj toho, pokiaľ ide otázku teda hlavne rozpočtu, to znamená, súvisí to aj s celým programovacím obdobím. A teraz sa už začneme, e, začne diskusia, najprv dostane slovo Pedro Marquez na to, aby sa vyjadril. Merci bien, monsieur le président. Euh, J'ai parlé en portugais. Ďakujem pekne, budem hovoriť po portugalsky. Pokiaľ ide o skupinu SAD, ja by som eh, chcel zdôrazniť eh, význam tohto nástroja. Sme toho názoru, že musíme byť na čele zeleného prechodu, ale musíme zohľadňovať eh, aj sociálne aspekty tejto transformácie tento nástroj je primeraný v dobe, v ktorej bol navrhnutý, rieši celú rad, celý rad e, víziev, ktorý budeme musieť, e, ktoré budeme musieť e, zvládnuť. Chcem poďakovať za kvalitu seminára, ktorý bol zorganizovaný a za kvalitu vyjadrení a tie názory, ktoré sú skutočne a tie návrhy, ktoré sú skutočne veľmi ambiciózne a odvážne Ehm, samozrejme sú e, zdrojom inšpirácie pre spravodajcu, tieňových spravodajcov a pre celý parlament. Takisto chcem poďakovať e, spravodajcovi za odvážne vyjadrenie. Ehm, a pokiaľ ide o tú prácu, ktorú chceme začať. A chcel by som ešte upozorniť na sociálny aspekt transformácie v nadväznosti na to, čo sme si teraz vypočuli tento zelený, táto zelená transformácia musí mať skutočne e, červené srdce. Musíme zohľadňovať sociálne dôsledky tohto procesu transformácie a zároveň zohľadniť digitalizáciu aj dekarbonizáciu. Tento fond spravodlivej transformácie je príležitosťou, aby sme riešili sociálnu dimenziu transformácie a myslím, že je na mieste, aby sme sa koncentrovali na túto sociálnu dimenziu spoločne s ostatnými piliermi, najmä pokiaľ ide o ekonomickú transformáciu. Nemáme e, neobmedzený objem zdrojov a preto musíme využiť e, maximálne e, to, čo máme, vrátanie ľudského potenciálu. A ja ako človek, ktorý sa zaoberá verejnými politikami, som si uvedomil, že je celý rad sektorov, ktoré boli e, ovplyvnené e, procesom transformácie a nedá sa povedať a očakávať, že všetci, ktorí prídu o zamestnanie v tomto procese, nájdú nové zamestnanie. Je tu teda určitý, určitý, určité e, sociálne riziko a to na týchto teritóriách a v prípade týchto ľudí, ktorých to postihne, musíme riešiť je celý rad situácií, kedy tie jednotlivé teritória eh, budú hm, dotknuté eh, rizikovejšími formami tejto transformácie, ale zároveň ide o teritóriá, ktoré už utrpeli počas eh, prechodu od ťažkého priemyslu k iným formám priemyslu. To znamená, že to sú oblasti, ktoré už prešli ťažkým obdobím a tam je potrebné oveľa viac pracovať s tými ľuďmi, ktorých sa to týka. Musíme pracovať na udržateľnej a konkurencieschopnej e, priemyselnej báze, ktorá bude modernizovaná a ktorá bude schopná držať krok s, týmto, s touto ekologickou e, transformáciou. Musíme pracovať na e, rekvalifikácii pracovníkov a mm, jednoducho na tej sociálnej dimenzii o ktorej som hovoril. Je to dôležité pre súdržnosť. Mnohí eh, z tých ľudí, ktorých sa to bude týkať, môžu dostať eh, podporu samozrejme eh, v rámci konkrétnych politík. Mnoho z týchto ľudí bude samozrejme v rôznych fázach svojej pracovnej kariéry. A my musíme dbať na to, aby neboli sociálne vylúčení. Ale ešte chcem nadviazať na to, čo ste pred chvíľou povedali, pán predseda. Tá, táto transformácia, tieto nástroje budú len peknými slovami, ak nebudeme mať dostatok finančných prostriedkov, ak nebudeme mať e, a dostatočne ambiciózny rozpočet. My sme boli sklamaní návrhom Šála Mišela, pokiaľ ide o nový e, viacročný finančný rámec keď si e, uvedomíme, že len 7,5 miliardy e, eur má byť vyčlenených na tento fond, tak to je omyl. Tento parlament jednoznačne tento návrh zamietol, pretože od začiatku hovoríme, že peniaze na JTF e musia byť nové peniaze nad tým návrhom ešte, ktorý, s ktorým prišla kom, Európska komisia. Nemôžeme brať 1% HDP a myslieť si, že sa to všetko vyrieši, alebo dokonca aj ambícia tohto parlamentu. Musíme byť skutočne e, motorom e, jednoznačných e, efektívnych politík v Európe. Potrebujeme skutočné nové finančné zdroje na tento fond spravodlivej transformácie. No a na koniec musím, musíme zabezpečiť, aby táto transformácia mala široký záber a išla aj za rámec Európskej únie, pretože náš e, priemysel a európska kohézia a dekarbonizácia nebudú možné bez toho, aby sme prihliadali e, k tomu, čo v dôsledku tohto všetkého nastane aj mimo hraníc e, Európskej únie. Takže musíme mať aj toto globálne hľadisko. Takže toto je to moje prvé vyjadrenie a budem s eh, napätím očakávať, ako sa ďalej bude vyvíjať táto práca. Ďakujem. Merci beaucoup, Pedro. Je vais la... Ďakujem pekne, Pedro. A teraz dostane slovo tieňový správodajca a koordinátori za Ríniu. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem predchádzajúcim rečníkom za dobrú diskusiu. Uh pokiaľ ide o tento fond e, spravodlivej transformácie v konkrétnych regiónoch, my ako Renew Europe oceňujeme to, že sa podarilo vypracovať tento návrh tak rýchlo. Bol to jeden zo sľubov komisie a občania aj regióny na to čakajú, očakávajú podporu a požadujú podporu, takže je veľmi dobré, že máme takýto návrh, skutočný návrh už v rukách a že môžeme urobiť krok vpred. Pôvodne tá predstava bola taká, pokiaľ ide o tento fond spravodlivej transformácie, že sa bude týkať len uholných regiónov. Je však jasné, že pri riešení hm, zmien klímy musíme prihľadať aj na ďalšie regióny a preto vítame, že tento fond e, je sprevádzaný mechanizmom, ktorý umožní riešiť potreby rôznych sektorov a rôznych regiónov. Máme v zásade dve otázky. Tá prvá sa týka objemu financovania, či to bude dostatočné. Sú určité pochybnosti z mnohých strán, že navrhované financovanie ETF a ETM nebude dostatočné. Druhá otázka je, ak tieto, či tieto nástroje budú v súlade s očakávaniami občanov a či umožnia podporu všetkých jednotlivých investičných potrieb. A dovolím si poznamenať aj to, že nemáme veľa času, sú regióny, ktoré skutočne začínajú mať problémy už teraz, najmä niektoré uholné regióny už čelia alebo budú v nasledujúcich mesiacoch čeliť strate pracovných miest – Zároveň niektoré mesta v týchto uholných oblastiach už eh, čelia priamému riziku prerušenia dodávky eh, teplnej energie a vody. Nie je to skutočne eh, vymysel. Ja už som bol svetkom takej situácie v jednom uholnom regióne. Vedenie týchto regiónov sa snaží hľadať riešenia a investorov často dostávajú podporu od národných vlád. Avšak získať nového investora znamená, že ten investor si musí byť istý, že tam bude mať dostatok zamestnancov Tí sú však zvyknutí pracovať v baniach a ak majú zostať vo svojom regióne, tak eh, ak má prísť investor do regiónu, musí byť ten eh, región pre nich zaujímavý, alebo ak sa majú ľudia presunúť inde do regiónu, tak eh, musia tam nájsť školy, nemocnice, infraštruktúry. To znamená, to je ďalšia investícia, ďalšia dimenzia tejto spravodlivej transformácie. Preto treba hľadať maximum synergických efektov pokiaľ ide o možné nástroje a zdroje financovania. A to ide e, ďaleko za nadrámec JTF e a JTM. E Takže na záver chcem povedať, že my vítame Fond spravodlivej transformácie, vítame, že zahrňa politiky súdržnosti. Veríme, že bude veľmi užitočný a úspešný ako nástroj. Máme isté pochybnosti o rozpočte pre JTF. E Pravdepodobne nebude dostatočný, ale to ukáže čas. Sme v kontakte s väčšinou regiónov a občanov, ktorí potrebujú našu podporu a napokon chcem povedať, že sa tešíme na budúcu spoluprácu na technickej úrovni v rámci e, Fondu spravodlivej transformácie. Ďakujem vám. Merci beaucoup, Andrej. Ďakujem pekne, Andrej. A teraz za zelených dostane slovo prihlásený rečník. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa musíme pozrieť na to, aký máme cieľ, aký je cieľ tohto Fondu spravodlivej transformácie. Toto je niečo, čo si treba veľmi jasne stanoviť a a to je v podstate jediná z dobrých vecí, ktorú nachádzame v návrhu Šála Mišela. To znamená mechanizmus, na základe ktorého e, sa treba dohodnúť e, na utlmení ťažby, aby e, región mohol čerpať z tohto fondu. Domnievam sa, že toto je zásadná, kľúčová časť tohto fondu. Tento fond je tu na to, aby podporil všetkých, ktorí chcú utlmiť používanie uhlia, ktorí chcú riešiť túto otázku. Ale to takisto znamená, že to musí byť niekde napísané čierne na bielom. Dohodneme sa určite všetci na tom, že ako princíp by to malo byť zahrnuté v dohode o Fonde spravodlivej transformácie Je to v návrhu komisie a chceme, aby to tam bolo aj naďalej, pretože len prechod na obnoviteľné zdroje energií si zaslúži tie náklady, ktoré s tým súvisia. To znamená, aby sme sa do roku 2050 boli schopní zbaviť fosílnych zdrojov energií. Ale okrem toho máme veľký problém s financovaním Hovorilo sa, že chceme 7,5, že chceme mať e, čerstvé peniaze, nové peniaze. Ja si myslím, že, sú eš, že ani miliardy eur nie sú dosť na to, aby sme financovali tie naše zámery. Nie som si istý, či všetky tie výpočty e, v súvislosti s mechanizmami e, budú skutočne dostatočné. Máme napríklad E, spolufinancovanie e, zo štrukturálnych fondov a ja myslím, že je nebezpečné predpokladať, že môžeme len zobrať peniaze z veľmi potrebných štrukturálnych fondov a nasmerovať ich do regiónov, ktoré majú byť financované z Fondu spravodlivej transformácie. V zásade to znamená, že zoberieme peniaze e, jednému regiónu a presunieme ich do druhého. A ak to neurobíme správne, tak napokon budeme mať ešte viac ľudí, ktorí tým budú postihnutí, pretože nezabezpečíme dostatočnú a dobrú, dostatočne dobrý presun týchto finančných prostriedkov. Takže tieňoví spravodajcovia aj spravodajca sa musia zamerať na tieto detaily, aby boli dôkladne pokryté. No a potom celý mechanizmus spolufinancovania a zábezpeky a tak ďalej, myslím, že je samozrejme dobré a bude to dobré, ak to bude fungovať. Ale ja v prvom rade chcem, aby tam tento plán skutočne prinášal výsledky a domnievam sa, že potrebujeme stabilno, stabilné nástroje financovanie, aby tento fond bol financovaný nielen sledujúcich 7 rokov, ale na sledujúcich 20 rokov. Na to je potrebné, aby sme nezávisleli len od rokovaní o viacročnom finančnom rámci každých 7 rokov, ale aby sme vedeli zabezpečiť ľuďom, že máme peniaze na tento fond e, spravodlivej transformácie na ďalších 20 rokov. To sú veci, o ktorých e, chcem diskutovať e, s kolegami počas rokovaní. Počas rokovaní o viacročnom finančnom rámci sme toto stále opakovali. Ten návrh Šala Mišela jednoducho nesplňa očakávania, ktoré máme. Chceme, aby Európska únia robila čoraz viac práce, ale nedávame jej na to peniaze. Takže dúfam, že sa nám podarí presvedčiť našich politikov aj u nás doma, aby vyčlenili viac peňazí na, pre Európsku úniu, pretože je tu celý rad vecí, ktoré treba riešiť. A chcem vám opäť poďakovať za prezentáciu, pánu spravodajcovi takisto a určite s vami budem veľmi rád spolupracovať eh, na tomto fonde spravodlivej transformácie. Merci beaucoup, Niklas. Onda... Ďakujem veľmi pekne, Nikolás. Pán Novakov, nech sa páči. Thank you very much, Chair. I would like to thank you the honorable representatives of the European... Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne, takisto naši ctení hostia, panelisti, ktorí prezentovali tie štúdie a takisto aj náš spravodajca, spravodajcovia spolu s viacerými otázkami Spolu s niektorými z tých otázok, ktoré tu odzneli, bola otázka týkajúca sa práve tých uholných regiónoch. Nechcem teraz hovoriť o rodovej rovnosti, Myslím, že to by sme nemali nejako preháňať, pretože to by ľudia nemuseli brať veľmi dobre. A teraz k téme samotnej. Green Deal prichádza, to je jasné. Ak aj nebudeme dobre pripravení, tak vlastne Green Deal je už vlastne pred odverami. Čo ja uprednostňujem, je, aby spravodajcovia boli v podstate určitými pilotmi, tohto projektu a nie pasažiermi, aby viedli tento proces. To sa teda týka aj tej úlohy, aby sme sa správali ako inštitúcia, ktorá v tom procese bude mať finálne slovo. A ako som povedal aj v samotnom úvode, som presvedčený, že každý tu v miestnosti podporuje Green Deal, každý chce čistý vzduch, vodu, potraviny na tanieri pre, naš, pre nás a naše rodiny ale chceme byť úplne zelený a chudobný zároveň. To si nemyslím. Takže pokiaľ ide o tieto požiadavky, ktoré tu boli prednesené, to môže viesť k strate pracovných príležitostí. Každý megawatt, o ktorý prídeme, možno teda v rámci toho procesu transformácie, môže viesť k tomu, že tu dôjde k útlmu nášho hospodárstva. Takže ja podporujem Green Deal a budem to robiť všakovakým spôsobom, ako sa to dá, ale takým tempom a spôsobom, ako na to naše hospodárstvo dokáže adekvátne zareagovať. Som presvedčený, že nájdeme spôsob pokračovať takýmto spôsobom spolu s týmom, ktorý je pripravený venovať sa tejto téme. Som presvedčený, že budeme mať vyváženú geograficky, politicky, ale aj inak správy. Som presvedčený, že ten dobrý začiatok môže viesť k dobrej, pozitívnej správe a budeme teda čakať na radu, aby sme sa adekvátne postavili k tomu stanovisky kolegovia a kolegyne Apelujem na vás, nezabúdajte na to, že táto únia bola založená na pre uhlie a pre oceľ. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Andrej. Tieňový spravodajca za ID. Nevidím ho tu. Teraz dostane slovo Rafael Fito. No, ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať zástupcom komisie za ich vyjadrenia a za to, že umožnili túto dôležitú diskusiu. Samozrejme, ešte stále je tu veľa otázníkov, ako to nakoniec vyplynulo z tejto rozpravy. A pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, e, to je niečo, čo veľmi úzko súvisí e, s diskusiou, ktorá dnes prebieha. Komisia, e, tento výbor je, má, má veľký význam v tomto procese, lebo vlastne je v podstate takým prvým filtrom všetkých tých vyhlásení a všetkých tých rozpráv, ktoré prebehli za posledné mesiace aj na pôde Európskej komisie. Musíme začať vyjasňovať rôzne pochybnosti. Tá prvá pochybnosť je celkom jasná, odkiaľ budú pochádzať finančné zdroje na financovanie e, fondu spravodlivej transformácie. Máme tu uistenia o čerstvých e, peniazoch, to je ale niečo, čo e, prináša ďalšie otazníky, pretože aj pri rozprave o VFR bolo jasné, že môžeme e, riskovať e, to, že tie finančné prostriedky vyčlenené na koheznú politiku a podobne nakoniec budú týmto dotknuté. Takže e, tie pochybnosti o pôvode týchto finančných prostriedkov sú na mieste. No a potom sú tu ešte ďalšie anomálie a nezrovnalosti, na ktoré sa treba upriamiť. Tá prvá súvisí e, s tým údajom, ktorý sa týka regionálnych e, fondov RDF a ESF. A otázka je, či skutočne hovoríme o ďalších zdrojoch, alebo či si len predstavujeme nejakú cifru, nejaký, e, nejaké číslo v rámci ekologického dohovoru, ale vlastne budeme stále hovoriť o tých istých zdrojoch. Okrem toho považujem za veľmi e, zaujímavé vyjadrenie pána Klejesa, ktorý poukázal na kľúčové otázky. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, pretože to, o čom hovoril, to sú otázky, ktoré si každý z nás e, občas kladie a často kladie, niekto e, nahlas, niekto potichu, ale e, sú to skutočne objektívne veci a podľa mňa je dôležité tieto aspekty, ktoré sú všeobecnej povahy, objasniť a to aj vzhľadom na dôsledky, ktoré to môže mať pre e, politiku súdržnosti, aby niektoré krajiny nemuseli vlastne platiť dvakrát účet za tieto e, rozhodnutia, jednak e, pokiaľ ide o financovanie programov a jednak škrty v politikách súdržnosti. To sú objektívne údaje, ktoré teda sú v rozpore s realitou Myslím si, že počas diskusí v tomto výbore bude takisto dôležité pochopiť kritéria výberu regionov a takisto si bude potrebné objasniť niektoré matematické e, pojmy, ako napríklad kvóty pre jednotlivé krajiny. Musíme skutočne toto prepojiť s prínosom konkrétnych projektov. A takisto je dôležité e, diskutovať o tých korekčných prvkoch, e, o ktoré sú tu zahrnuté. Myslím, že o nich bude potrebné diskutovať e, nie dnes, ale neskôr. No a potom je tu kritérium, podľa ktorého všetky členské štáty, ktoré spadajú do kategórie NAC 3, E, ktoré sú posudzované len podľa tohto kritéria. A nie je jasné, prečo e, to nie je teda prepojené aj s ďalšími kritériami. Takže tie otázky, o ktorých dnes diskutujeme, samozrejme sú niečo, na čom sa všetci zhodneme. Aj ja chcem e, vyjadriť za našu skupinu to, že nesúhlasíme s závermi komisie a my už sme už e, v minulých mesiacoch e, upozorňovali na e, tie otazníky a nejasnosti, ktoré treba, treba riešiť a na ktoré nájsť, treba nájsť presné odpovede. Takže v tomto zmysle sa budeme snažiť pracovať v rámci tejto komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne za skupinu GUE, nech sa páči, Martina Mitchell. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. My považujeme za dôležité, že komisia ako jeden z prvých dôležitých návrhov, pokiaľ ide o tento fond a pokiaľ ide o tento zelený díl, v súvislosti s cieľom zohľadniť aj sociálnu dimenziu v rámci Európskej únie. Avšak zároveň musím povedať, že musíme byť Obozretný, keď, ako to sme to počuli od pána Novákova, ak na to môžem naviazať, pokiaľ ide o ďalší diskusný proces, že by sme teda mali byť viac pilotmi a nie teda iba pasažiermi, treba dávať pozor, aby sme od samej chvály jednoducho neurobili nejaký chybný krok, pretože ja si myslím, že s týmto súvisia aj skutočne vážne otázky, pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré boli predložené a okrem teda iného, bola som utvrdená v tom, pokiaľ ide napríklad aj o ten posledný e, príspevok zo strany pána Brugela, ktorý teda u, apeluje na nás úprimne, aby sme to sledovali skutočne veľmi pozorne. Pretože ako môžeme vážne hovoriť o nových peniazoch, ak tých 7,5 miliárd sa podarilo dosiahnuť iba tak, že tu došlo o prepojenie medzi EFRA a ESF a na druhej strane, práve pokiaľ ide o ten posledný návrh rady, že jednoducho červená čiara aj v koheznej politike už robí určité škrty. Ak si to úprimne chceme skutočne povedať, tak si myslím, že nemôžeme tu v žiadnom prípade hovoriť o tom, že tu ide o nejaké e, nové peniaze. Je dobre, že každý členský štát má profitovať teda z toho fondu pre spravodlivú tranzíciu, ale tie členské štáty, ktoré si stanovili napríklad spoločný cieľ v oblasti klimaneutrality, tieto by to mali byť. Prečo jednoducho polovica týchto prostriedkov aj bez takýchto záväzkov budú vykladané, to jednoducho nie je nám celkom jasné. A pokiaľ ide o tento Fond pre spravodlivú tranzíciu, že tam ešte prídu dodatočné peniaze z EFRE alebo z ESF+, že to teda musí byť takto, tak v podstate tu ide o dodatočné škrty kohezných prostriedkov, ktoré vlastne v tomto výbore my považujeme všetci za absolútne kľúčové, pokiaľ ide o ďalší pokrok Európskej únie a pokiaľ ide o prispôsobenie sa na e, životné potreby. S tým súvisí aj otázka, či potom to financovanie bude prebiehať na základe predpisov Just Transition Fund alebo podľa EFRE alebo podľa nariadenia ohľadne ESF+. Budú platiť teda rovnaké e, e, miery kofinancovania, spolufinancovania, napríklad pokiaľ ide o výpočty e, hladín nad 3, pretože ja si myslím, že nie je tu v súčasnosti jednoducho predpovedateľná miera toho, koľko zamestnancov si to bude vyžadovať. A pokiaľ ide o tie teritoriálne Just Transition plány, tam jednoducho nemôžeme využiť iba recyklované plány z minulosti, ale skutočne musí ísť o to, čo bude zodpovedať súčasným potrebám priamo v teréne na základe najnovších informácií z výskumu klimatických zmien, v súlade s maximálnou mierou transparentnosti. To sú teda všetko otázky, ktoré tu pred nami stoja a ja vyslovene ďakujem pánovi Brugelovi, poslednému rečníkovi, za jeho odporúčania a ja v plnej miere podporujem to odporúčanie, keď sa hovorilo, že musíme sa obmedzovať, pokiaľ ide o stanovovanie si cieľov, že nemôžeme si predsavzať všetko, ale že by sme sa možno vo väčšej miere mohli sústrediť aj na sociálne dopady, pokiaľ ide o stratu pracovných príležitostí. Ja si myslím, že to by išlo správnym smerom. V každom prípade to súvisí s našimi úvahami. Sú tu viaceré otázky, ktoré by sme teda v rámci diskusie a tejto debaty chceli my si predsavzať a e, skutočne nezávisí všetko iba od peňazí, ale aj od takých obsahových cieľových zameraní a v tomto kontexte sa teda teším na tú nastávajúcu diskusiu. My sme pripravení. Ďakujem. Merci beaucoup, Martina. Nous arrivons... Ďakujem pekne, Martin a Týmto sa dostávame na koniec prvého kola diskusie so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Budeme pokračovať v našej diskusii s prítomnými poslancami, ale ak súhlasíte, dal by som teraz slovo spravodajcovi, pokiaľ ide o ten Fond spravodlivej transformácie vo výbore regionov. My sa tešíme, že tu máme aj pána Obersnela a týmto vám ja dávam slovo na 5 minút, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V prvom rade, na to, aby som sa teda predstavil, ja som Vojko Obersnel, e, primátor mesta Rieka a spravodajca e, Fondu pre spravodlivú transformáciu v rámci výboru regionov. Ďakujem pekne za túto možnosť v stručnosti odprezentovať kľúčové myšlienky môjho stanoviska, a to z perspektívy miestného a regionálneho pohľadu. Skutočne sa teším, že som dnes medzi vami, pretože som si tu vypočul veľmi veľa zaujímavých informácií v rámci tej diskusie, ktorá tu predo mnou prebehla. Výbor regiónov vyprodukuje svoje stanovisko rýchlo, môžem povedať takmer rekordnom čase, pretože očakávame, že sa to bude na plenárke hlasovať. Odhlasuje 25. 26. marca tohto roku. A taká hlavná otázka tohto navrhovaného stanoviska e, úzko súvisí s tým, čo sme doposiaľ počuli. Predovšetkým my si myslíme, že Fond pre spravodlivú transformáciu nemôže byť nahradením nejakých škrtov v oblasti koheznej politiky a to znamená, že vlády musia toto všetko zohľadniť, keď hovoria o viacročnom finančnom rámci. Takže my e, očakávame, že to skutočne bude zafinancované zo strany tých čerstvých peňazí. A tá finančná podpora musí byť previazaná so záväzkami a cieľmi ekologického dohovoru, tzv. Green Deal, a preto je potrebné, že mali jasné záväzky, pokiaľ ide o spravodlivý zelený prechod, takisto aj konkrétne záväzky, pokiaľ ide o plnenie a implementáciu Parížskej dohody ako aj jasné záväzky, pokiaľ ide o európske ciele v oblasti dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050, aj pokiaľ ide o tie redukčné ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2030, to znamená očakávané škrty alebo zníženie e, skleníkových plynov, dekarbonizácia a všetko, čo s tým súvisí. Tie teritória by mali byť obmedzené na teritoria území NAC 3, ale nemalo by to byť obmedzené, pardon, nemalo by to byť obmedzené na územie regionov NAC 3, ale na NAC 2. Prečo? Pretože všetky štrukturálne fondy sú implementované aj na úrovni NAC 2 a to by malo zjednodušiť správu týchto finančných prostriedkov vo fondoch. My si myslíme, že členské štáty by mali mať možnosť väčšej flexibility, pokiaľ ide o rozhodovanie o výške prostriedkov, ktoré budú transferované v rámci SF a IADF do toho fondu pre spravodlivú transformáciu. A preto si myslíme, že namiesto toho, aby sme si stanovili množstvo kofinancovania z ADF a SF e na minimum 1,5, do maxima trojnásobku tejto sumy. Flexibilita by mala byť navýšená na to, aby sme stanovili minimálnu sumu na polovicu tejto sumy a maximum by teda bolo bol trojnásobok tejto sumy. A takisto treba veľmi jasne povedať, že aktivity, ktoré povedú k navýšeniu emisí skleníkových plynov by mali byť vyčlenené z možnosti poberania podpory finančnej. A na záver, my si myslíme, že platforma pre spravodlivú transformáciu, ktorú zriadila komisia na to, aby umožnila bilaterálne a multilaterálne výmeny názorov a skúseností, to by malo byť sprevádzané výročným fórom eh, regionov spravodlivej transformácie, aby tu bola možnosť evalvácie a analýzy pokroku práve čerpania z Fondu spravodlivej transformácie a výbor regiónov je pripravený byť teda jedným z tých organizátorov spolu s Európskou komisiou v rámci toho výročného fóra. Nebude to istotne jednoduché, realizovať to všetko, čo som spomenul, ale predsa len aj tá najdlhšia cesta vždy začína tým, že sa urobí prvý krok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Chcel by som informovať nášho spravodajcu o tom, že poprosím vás, nasadte si sluchatka, Aj ECOFIN sa venoval týmto otázkam, pokiaľ ide o tú tému, ktorú ste spomenuli a vlastne v rámci tohto prvého dňa, ktorý je vyčlenený tejto téme, bude jednoducho možnosť vypočuť si teda aj názor za ECOFIN. A týmto pokračujeme z zozname ďalších prihlásených. Slovo dostane Dominik Rike. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som mal tri pripomienky z mojej strany. Prvá sa teda týka otázky rozpočtu. Zjavne akokoľvek teda dopadnú tie rokovanie ohľadne viacročného finančného rámca, my už vieme, že tu bude chýbať zhruba 75 miliard, ak teda zohľadíme ten najlepší návrh, ktorý žiadala komisia, berúc do úvahy odchod našich kolegov z Veľkej Británie takže automaticky nebudeme mať e, v rámci recesie nejaké nové peniaze. Takže treba si to uvedomiť a táto téma si už ani nezaslúži nejakú ďalšiu diskusiu, ale s tým súvisí ďalšia otázka, pokiaľ ide o ten fond prispôsobenia sa na globalizáciu, pretože tento fond prispôsobenia sa v tomto návrhu pod, teda pripomína to, čo nám povedal inštitút Bruegel. To znamená tá myšlienka, že by sme sa mali obratiť predovšetkým na pracovnú silu, a rekonverziu pracovných príležitostí, ktoré sa dostanú do ťažkosti alebo sa vytratia. A vôbec nie je ani nemožné to, že na záver budeme mať takú situáciu, že ten korespond vlastne bude korešpondovať aspoň z časti koheznému fondu. Možno to tak teda dopadne, zdá sa, že to tak dopadne. A to znamená, že tu možno bude určité nahradenie alebo doplnenie toho fondu pre prispôsobenie sa na globalizáciu, takže by to bola dvojnásobná strana. Na jednej strane fondu pre koéziu a na druhej strane fondu pre prispôsobenie sa na globalizáciu, takže prosím vás z rozpočtového hľadiska buďme obozretní. Druhá pripomienka, bol som prekvapený, keď sa hovorilo o tom, že niektoré regióny Európskej únie už teraz boli konfrontované, pokiaľ ide o zatváranie baní a napríklad celé Valonsko alebo Nordpakale, odkiaľ pochádzam ja, tam sa zatvorili bane, kde už jednoducho nie je žiadna hospodárska aktivita, nie len tie, že bane boli zatvorené, ale v podstate tie energeticky náročné odvetvia, e, ktoré s tým súviseli, a myslím si, že to je niečo, z čoho by sme sa mali poučiť. Takže na Ačko je zatvorené, Najprv sa zatvoria bane, potom tie súvisiace odvetvia a potom vlastne všetky tie metalurgické odvetvia. Takže ja si myslím, že by bolo zaujímavé pozrieť sa na to, čo sa udialo inde, aj keď to teda boli iné regióny a v inom čase. Ale predsa len, a to postihlo teda skutočne veľké množstvo pracovných príležitostí ja som bol prekvapený, že komisia v tých predbežných štúdiách nerobí žiadne prepojenie, pokiaľ ide o tieto vnútorné skúsenosti, ktoré máme. A tretia vec, ako spravodajca, pokiaľ ide o stanovisko výboru pre e, dopravu, pokiaľ ide o cieľ tohto fondu pre spravodlivú transformáciu, tak to sú vlastne bane, pokiaľ ide o ťažbu surovín. E, je to v súlade teda s tým Green Dealom. E, po druhé, ide tu aj o to, že chceme vlastne pomáhať pri tej transformácii, pokiaľ ide o tie intenzívne ťažobné odvetvia v niektorých regiónoch, berúc do úvahy, že sú tu konkrétne prepojenia, pokiaľ ide o tie banské regióny. Ale upriamil by som vašu pozornosť alebo pozornosť výboru pre regionálny rozvoj na túto tému. Prvá príčina emisí uhlíka čo je vlastne eh, to, prečo bol aj Green Deal spustený v Európe, to je doprava. 28 emisí súvisia s kúrením, ubytovaním a z týchto 28 42, 82 využi, súvisí teda so spalovacími motormi, to znamená, to je doprava v súčasnosti a predovšetkým v tých regiónoch, ktoré takisto môžu byť postihnuté napríklad aj tou banskou činnosťou, ale nie len to 12 miliónov zamestnancov pracujú napríklad v automobilovom odvetví, to znamená výroba spalovacích motorov. A tieto sa majú vytratiť eh, teda v, desiatich, v období 10, 15, 20 rokov. To znamená v tom najbližšom období. A my vychádzame z toho, že tento posun zo spalovacieho motoru na elektrický motor, to nás bude stať zhruba 6 miliónov zamestnaní, jobov, ktoré vymiznú. A to je absolútne nad rámec toho všetkého, čo sa môže napríklad udiať, pokiaľ ide o tie ťažobné odvetvia, alebo odvetvia, ktoré sú priamo závislé od uhlia. Takže treba si uvedomiť, že to je priamo prepojené s tou energetickou transformáciou, pretože všetky podmienky, pokiaľ ide boj proti uhlíkovým emisiám, sú buď priamo spojené s tými odvetviami, ktoré som spomínal, alebo aj s tým odvetvím dopravy. A dotkne sa to všetkých troch. Takže ja by som povedal, že vo viacerých regiónoch, či už na východe alebo na západe Európy, tieto priemyselné odvetvia, pokiaľ ide o výrobu spalovacích motorov, tieto vlastne budú ako keby mať nahradiť alebo budú nasledovať po vymiznutí tých pracovných príležitostí v banských regiónoch. Takže ak si uvedomíme celý ten záber tej témy, aj tie sociálne dopady, ktoré môžu byť potenciálne katastrofické. To, čo vlastne tu spomenul Inštitút Bruegel, je to sústredenie sa na sociálne otázky, na rekonverziu zamestnancov, ich reedukáciu. Možno by sme im mali, mohli by sme ich mali informovať na túto situáciu. Ja by som chcel informovať nás všetkých, že tu máme teda tú prvú úroveň banský sektor, potom tie energeticky náročné odvetvia a potom sú to plavne, práve tie odvetvia, ktoré produkujú spalovacie motory. Ďakujem veľmi pekne Dominik Rike. Ďakujeme za váš vstup, je to veľmi zaujímavé, čo ste nám povedali v rámci výboru pre dopravu. Pravdou zostáva, že sa budeme musieť snažiť skombinovať to všetko v našich úvahách práve o to viac, že táto transformácia nastane, tak či tak. Takže je veľmi dôležité, aby sme na toto nezabúdali, nestrácali zo zreteľu, ale spravodajca v úzkej súčinnosti pracuje aj s inými výbormi. A teraz už dostane slovo náš kolega Robena Plum. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať všetkým predstaviteľom z Európskej komisie, ako aj pánovi Klejsovi z Brugelu za ich odporúčania. A tiež e, ma veľmi teší, že náš spravodajca vo výbore regionov je tu. Stretli sme sa, aby sme si vymenili názory na tento fond pre spravodlivú transformáciu. Avšak zdieľam tie isté obavy, ako tu nadniesli kolegovia, pokiaľ ide o rozpočet. E, že nemáme dosť peňazí. My tu hovoríme o peniazoch, ktoré majú zabezpečiť spravodlivý postup transformácie. Tento postup musí byť férový, spravodlivý a musí podporiť sociálnu dimenziu tejto transformácie. Čiže my hovoríme o zelených investíciách, a hovoríme o investíciách do ľudského kapitálu a práve ľudský kapitál je hlavným zdrojom eh, v každej krajine, ako aj v Európskej únii, na to, aby sme rozvíjali našu spoločnosť. A preto je potrebné brať do úvahy odporúčania, ktoré sa týkajú sociálnej dimenzie a ako prideliť tieto prostriedky tak, aby sme ich investovali do ľudského kapitálu, berúc do úvahy, že tých prostriedkov nie je dosť. Tiež by som však chcela povedať, že sa mi pozdáva tá myšlienka rodovej dimenzie v spravodlivej transformácie, pretože hovoríme o tom, ako týchto ľudí rekvalifikovať, opätovne zamestnať a keď hovoríme o odvetví dopravy, všetci dobre vieme, že v oblasti železníc nie je dostatok žien, ktoré by tam pracovali a preto musíme zvýšiť počet žien, ktoré v týchto sektoroch pracujú. Aj v uholných regiónoch, ktoré sa transformujú a preto si myslím, že digitalizácia je veľkou príležitosťou, aby sme tam zaangažovali viacej žien, a to by som chcela túto dimenziu rodovú naozaj zvýšiť a podporiť. Tiež sociálna dimenzia. Tu je potrebné počiarknúť dôležitosť oprávnenosti niektorých projektov. Napríklad sú vylúčené všetky tie investície, ktoré sa týkajú sociálnej infraštruktúry a nie, nie len tie. Všetky investície, ktoré sa týkajú trhu práce, vzdelávaní a školení, nemožno rozvíjať bez príslušnej infraštruktúry. Ak sociálna infraštruktúra Vzdelanie nebude poskytované v rámci tohto fondu pre spravodlivú transformáciu. Bude to znamenať, že ďalšia priorita, ktorá musí byť financovaná z RDF a toto bude tiež zohľadnené v rámci ETF a tiež v ESF a RDF. A ja som si veľmi pozorne vypočula akým smerom sa uberali diskusie. A pánu Cimasovi zo Spojeného spoločného výskumného centra chcem povedať, že platformou pre uholné regióny, ktoré sa transformujú, pán komisár Maroš Ševčovič mm, v roku 2017 spustil veľmi dobrú iniciatívu s dobrými výsledkami, napríklad pre Rumúnsko, pretože momentálne pripravujeme stratégie pre jedno z najväčších eh, eh, uholných, pre jeden z najväčších uholných regiónov, ktoré sa nachádzajú v transformácii, takže musíme vypracovať veľmi dobré stanovisko. Pozmeňovacie návrhy je potrebné zaslať čas, aby to naši priatelia z výboru regiónov, ako aj z výboru ECOSOC mohli prediskutovať. Veľmi pekne ďakujem. Merci beaucoup, cher. Veľmi pekne ďakujem, vážení kolegovia. A teraz by som dal slovo nášmu kolegovi Amaru. Mm, mm, ďakujem, ja budem hovoriť po portugalsky. E, v prvom rade chcem poblahoželať k tejto rozprave, ktorá prebieha. A spravodajcovi, aj tieňovým spravodajcom chcem povedať, že ich čaká intenzívna práca My už e, sme absolvovali predtým rôzne debaty a rozpravy. A musím povedať, že ešte som niektoré veci dobre nepochopil. Buď nás teda čaká niečo úžasné, nesmierne zaujímavé a ambiciózne, to znamená ciele, ktoré e, schváľuje celé politické spektrum, to znamená akejsi ovocie solidárnej silnej Európy, alebo teda nás nečaká nič. Ja nechcem prenašať na poru tohto výboru napríklad rozprávy z výboru pre poľnohospodárstvo, ale treba povedať, že existuje Eh, zaujímavý program Farm to Fork eh, eh, z farmy na stôl. A to je vynikajúca marketingová iniciatíva. Je to skutočne fantastické. Pretože hm, v prípade, že by neboli farmy, nebude ani nič na stole. To znamená, ak urobíme chyby v spoločnej poľnohospodárskej politike, nebude dostatok poľnohospodárov a nebude dostatok potravín. Všetci sa dohodneme na e, potrebe biodiverzity a znižovania emisí uhlíka a tak ďalej. Všetci sa dohodneme na ekologickom dohovore. Samozrejme, s tým všetci súhlasíme. Ale to, že súhlasíme s týmito cieľmi a s touto ambíciou, to znamená, že musíme prihliadať aj na potreby ľudí a regiónov a na požiadavky európskej solidarity. Pán predseda, jeden zo špecialistov, z odborníkov tu povedal, že regióny, ktoré chcú znižiť emisie uhlíka alebo chcú byť neutrálne, samozrejme ja si to tiež želám, aby sa to realizovalo, že nakoniec takéto regióny skončia bez akéhokoľvek fondu, na e, spravodlivú transformáciu. No, takže ak chceme takéto heslá a fondy a akcie a marketing, musíme e, mať tú podstatu. Samozrejme, môže to vyzerať veľmi pekne. Všetci si teraz e, môžeme padnúť do náručia tu a potom ale budeme musieť zaplatiť ten účet. Ale z čoho, ak nebudeme mať peniaze? My v Portugalsku hovoríme, že to je taká hračka, taká hra e, na mačku a myš. To znamená, jednou rukou niečo dám, druhou niečo vezmem. Máme tu pekný program na dekarbonizáciu, ale potom menej peňazí na SPP, na súdržnosť, pretože teraz práve potrebujeme peniaze na toto. A to nedáva zmysel, pán predseda. Ja to hovorím so všetkou úctou. Takže okrem toho, že tu máme tú ekonomickú dimenziu, a tak je tu samozrejme aj sociálna dimenzia a tá musí byť veľmi silná. Takže ja by som chcel na záver toto povedať. Buď som to ešte nepochopil za tých niekoľko mesiacov, čo som európskym poslancom, alebo, ako sa tiež hovorí v Portugalsku a možno aj inde, e, pretože tu hovoríme o politike, tu ide o politiku, takže ako sa u nás hovorí, keď tie očakávania budú príliš vysoké a tie moje očakávania sú veľké, no tak čím väčšie sú tie očakávania, tým väčšia je potom tá frustrácia, to sklamanie. Preto chcem tu urobiť jednu výzvu. Ambiciózna Európa, ambiciózna Európska komisia by skutočne mala všetkým týmto predstavám dať e, e, konkrétny obsah v opačnom prípade to bude nejasné. My chceme zelenšiu Európu, zdravší život v Európe. Samozrejme, zároveň chceme zachovať výrobu a blahobyt a tak ďalej. Takže my by sme mali mať odvahu povedať komisii, že tento viacročný finančný rámec je nedostatočný a vzhľadom na tie ambície, ktoré tu máme, vlastne e, nedáva zmysel. Ďakujem. Merci beaucoup, notre collègue Carvalho. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto budem hovoriť po portugalsky. Takže ja chcem takisto poďakovať správodajcovi, správodajcom a expertom a komisii za všetky informácie, ktoré nám poskytla, ktoré sú dôležité. V prípade komisie by som ale chcela, eh, aby zohľadnila jednu pochybnosť. Zdá sa totiž, že sa tu stále opakujú určité argumenty, ktoré sú rovnaké, ale myslím, že tie naše pochybnosti ešte neboli dostatočne zodpovedané a práve preto sú stále aktuálne. Prechod na uhlíkovo-neutrálne hospodárstvo je skutočne etický imperatív. Pokiaľ ide o prírodu, pokiaľ ide o ľudstvo, dnes, ale aj v budúcnosti. Myslím, že na tom sa všetci zhodneme. Tento prechod má byť spravodlivý, vyvážený, nemal by e, takisto ohrozovať e, ekologický dohovor, nemal by vytvárať nejaké zlomy v samotnom európskom projekte. No a častokrát sa tu povedalo, že na to potrebujeme primerané finančné prostriedky. Nuž, ak sa milím, tak ma opravte prosím, ale mne sa zdá, že to, čo máme na stole, to je akýsi pokus o to, aby členské štáty skombinovali financovanie e, z Fondu spravodlivej transformácie s peniazmi z e, politík súdržnosti. No a e, dúfajme, že sa to teda nestane, ale potom môže nastať taká situácia, že nakoniec tie finančné príspevky pre politiku súdržnosti a politiku spoločnú polnohospodárskú politiku nakoniec budú, e, budú e, oklieštené. A to neplatí len pre Portugalsko, ale aj pre ostatné členské štáty. Ja sa na to nepozerám len z hľadiska Portugalska. Jednoducho sú krajiny, e, ktoré nemajú až tak významné, povedzme, uhlíkovo náročné hospodárstvo, takže nebudú toľko čerpať z tohto fondu spravodlivej transformácie, ale e, potrebujú zasa pochopiteľne prostriedky na iné veci. A v takom prípade situácia takýchto krajín v rámci budúceho finančného, viacročného finančného rámca sa skomplikuje. Nuža, ja neviem, či tento proces je spravodlivý. Ja by som chcela, aby tá vízia bola trocha iná, aby som bola schopná lepšie pochopiť a prijať to, čo sa deje. Pretože eh, nakoniec to môže poškodiť solidaritu medzi štátmi a to môže byť nebezpečné e, pre samotný európsky projekt. Ďakujem. Ďakujem pekne, presne toto je aj cieľom nášho zasadnutia dnešného, aby sme sa pýtali otázky tam, kde sú určité nedorozumenia alebo nedostatok informácií a preto žiadam od komisie, aby si splnila svoju úlohu. Je ťažká, ja to viem, ale aby teda skutočne zohľadnila všetky tie otázky, ktoré tu boli, odzne, ktoré tu boli e, spomenuté, aby potom mohla zabezpečiť na záver poskytnutie otázok. A teraz zostane slovo prvý podpredseda. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel sa vyjadriť veľmi presne a preto budem hovoriť po poľsky. Nuž, e, Green Deal je životným faktom, je skutočný a už by sme o tom nemali vôbec diskutovať. Ja si myslím, že potrebujeme a, a ambiciózne ciele, veľké ciele, na tom sa všetci zhodneme. A tento plán, o ktorom sa tu hovorí a ktorý nazývame Green Deal, je určite tým spôsobom, ktorým by sme sa mali ďalej uberať, ale boli tu viaceré pripomienky, ktoré mi spôsobujú obavy. Napríklad, ako dosiahnuť tieto ciele, čo nás to bude stáť. Ale to, čo som si práve vypočul, počul som o tom, že Eh, už o tom hovoríme dlho a že je to kohezná politika, z ktorej budeme financovať túto energetickú transformáciu. Ale čo to znamená? Znamená to, že tieto prostriedky budeme hm, dávať viacerým oblastiam, eh, podnikom, hm, hm, nevládnym organizáciám ale títo nemajú tak veľa k tomu, čo povedať, ani nemajú s tým, čo dočinenia, pokiaľ ide o transformáciu. Takže musíme si to povedať jasne. To je politika do budúcnosti a toto je najlepšia investičná politika v histórii Európskej únie mimo SPP. No a potom je tu ešte jedna vec Naozaj ma mimoriadne teší, že sa venujeme takto úprimne tejto diskusie a že hovoríme o financovaní, ale aj o to, že toto financovanie nebude dostatočné na to, aby sme dosiahli všetkých cieľov, že týmto naozaj vyfinancujeme len sociálnu dimenziu a odkiaľ No, získame tie ostatné prostriedky z iných oblastí, ktoré tiež musia byť financované. Takže niektoré členské štáty budú dávať tieto prostriedky iným členským štátom a nemyslím si, že toto je riešenie. Takže mali by sme byť naozaj realistickejší. Buďme eh, špecificky. Ehm, tu nehovoríme o jednorožcoch, tu hovoríme o uholných baniach, koľko ich máme, koľko múzeí budeme potrebovať. Nebudeme potrebovať toľko múzeí baníctva pretože týchto je už teraz mnoho v jednotlivých členských štátoch, ale budeme tu mať ľudí, ktorí prídu o zamestnanie a tým povieme, že môžete si založiť živnosť alebo byť podnikateľmi. No už áno, nemôžu to byť všetci. 80 eh, našich podnikov eh, krachuje, takže Mali by sme byť schopní občanom vysvetliť, ako chceme dosiahnuť to, čo dosiahnuť chceme a ako toto všetko budeme financovať, pretože momentálne ja sa veľmi ospravedlňujem, že to hovorím, ale naozaj momentálne nemáme dobré vysvetlenie. A nemáme alternatívu pre týchto ľudí A pokiaľ ide o túto, e, tá, túto transformáciu, e, Prepačte, že to hovorím takto úprimne, ale toto nie je jednoduché. Pre stovky tisícok občanov, aby tak ľahko sa transformovali. My sme sa rozhodli, že napríklad náš starý dom zrútime, lebo už je starý, už nie je pekný, už sa nám nepáči. A rozhodneme sa, že si postavíme nový dom, to je poriadku, ale povedzme si pravdu. Momentálne nám chýba financovanie toho nového domu a nikto nevie, kde ho vziať. Ďakujem. Merci beaucoup, cher euh, vice-président. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. A teraz dám slovo pánovi kolegovi Budovi, nech sa páči. Doamna președinte, mulțumesc, mulțumesc și vorbitorilor în această după Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem aj ostatným rečníkom z dnešného dopoludnia, pretože je to veľmi zaujímavé. Ale musím pripomenúť, že cesta do pekla je dláždená dobrými zámysl- zámermi. A Týmto sa obraciam aj na komisiu. Ja neviem, či by sme to mali celé pozastaviť alebo zamietnúť. Nevieme, aké prostriedky máme na toto dostupné. Jednoducho, ako povedal práve pred chvíľou kolega, nemáme dostatok peňazí na to, aby sme si tento nový dom postavili. A toto počúvame už teraz dlho a to vychádza zvonku VFR er a členské štáty sa e, dohodli na finančnej obálke a naozaj e, si myslia, myslíte, že e, budeme mať dostatok peňazí na to? Seriózne si to povedzme, toto nemôžeme E, len tak akceptovať. Musíme si to jasne povedať a potom hovoríme o sociálnej dimenzii, čo je veľmi dôležité, pretože ľudia potrebujú e, mm, dokončiť veci. A hovorili sme aj o o baníckých regiónoch, hovoríme ale aj o pomocnom priemysle, ktorý je napojený na tento banícky priemysel, ale nikto nepovedal e, niečo o týchto ostatných dôležitých otázkach. Napríklad v, Ruma, v Rumunsku, keď zatvoríme uholné bane, tak v elektrickej siete 3,7 Percent pochádza odtiaľ a čím to, na, čím to nahradíme, kde získame túto energiu, pretože e, vietor nefúka stále, ani slnko stále nesvieti a kde zobrať elektrinu. A tu v Európskom parlamente, keď hovoríme o o plyne a o fosílnych zdrojoch, Ľudia jednoducho nevedia, čo majú robiť, či majú do týchto technológií investovať alebo nie. A potom nukleárne otázky. Budeme v tomto pokračovať alebo to zatvoríme celé. E, my naozaj musíme mať odpoveď na tieto otázky. Odkiaľ bude elektrina budúcnosti? No a tiež ďalej, keď by sme efektívnejšie investovali do technológií, um, pokiaľ ide o výrobu elektriny a potom uh, uhlíkové hospodárstvo ukončíme, Veď predsa nie sme bohovia, my nemáme bohov na tejto planete, musíme to vyriešiť my. A ako to vyriešiť? čo budeme robiť s týmito sektormi. Takže naozaj sa na tým musíme vážne zamyslieť a potom financovanie, odkiaľ zoberia, zobrať tieto peniaze. A potom budeme musieť mať aj náhradu za tie všetky sektory, ktoré momentálne mm, produkujú elektrinu. Ďakujem veľmi pekne, pani Pérez. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí sa vyjadrili, ktorí hovorili o tej spravodlivej transformácii. Ja si myslím, že zdieľam so všetkými kolegami tie obavy ohľadne tohto fondu. Predovšetkým je tu jasná potreba. Chceme, aby európske regióny urobili pokrok smerom k energetickej transformácii, smerom bezuhlíkovému hospodárstvu a preto im musíme pomôcť v rámci tohto fondu ale niekedy to nie je až také spravodlivé, tento fond pre spravodlivú transformáciu. Čo sa deje, že vlastne teraz tento fond sankcionuje regióny európske, ktoré si nerobia svoje úlohy. Uvediem vám príklad Španielska. Španielsko, môj región Astursko, alebo iné regióny, ktoré sa objavujú v tých mapách, Aragonsko, Kastí, Kastília. Tieto regióny urobili skutočne veľký, veľké úsilie. My sme banické regióny. Museli sme uzatvoriť tieto uholné bane. Minulý rok sme zatvorili poslednú uholnú baňu a teraz sa zatvárajú aj posledné tepelné, e, tepelné elektrárne. A výsledok je teda taký, že teraz máme veľký hospodársky dopad, máme veľkú nezamestnanosť, máme nezamestnanosť mladých a ten dopad, ktorý to všetko má, vedie k tomu, že ľudia sa odsťahovávajú. Tešilo by ma, keby som si mohla pomyslieť, že že, tento hospodárska, že táto hospodárska transformácia nebude mať nejaký dopad, ale bohužiaľ ten dopad bol veľmi jasný v mojej krajine. Preto by som žiadala, aby tento fond pre spravodlivú transformáciu zohľadňoval aj otázku e, vyľudňovania, nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých, ktoré momentálne nie sú zohľadnené a sú tu regióny, ktoré si splnili svoje úlohy a teraz sme penalizovaní. Takisto treba brať do úvahy aj ambíciu to znamená, tieto fondy budú prepojené na jasné záväzky, pokiaľ ide o e, klimatický prechod a takisto aj záväzky, ktoré súvisia s tým oduhlikovávaním. A takisto tu hovoríme o tom, že tento fond pre spravodlivú transformáciu niekedy musia zohľadňovať aj štátne formy pomoci, ktoré sa možno budú povolovať, čo sa udeje, ak tu budú iné fondy. E, nás jednoducho zaujíma aj kohezná politika a nemôže jednoducho tu dôjsť k náhrade týchto fondov, takže dúfam, že to zohľadníte aj vy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani. A teraz zostane slovo pani Kruk. Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, cieľ toho fondu je, aby sa umožnilo e, to, že sa budú tie dopady vo viacerých oblastiach zjednodušovať, aby to nemalo takú pádnu, aby to nebolo až také náročné pre tých, ktorých sa to bude týkať. Ide tu o to, ako do akej miery efektívne dokážeme postupovať, do akej miery zabezpečíme úspech, ale bude to vôbec celé úspešné, ak to, čo máme, je iba 7 miliardy eur k dispozícii. Táto otázka tu už dnes odznela opakovane a ja si myslím, tak ako aj ostatní, že toto je veľmi skromné vyfinancovanie tohto, tejto otázky a to nemôže mať reálny dopad potom na férový prechod 100 miliard eur, to je celý ten mechanizmus, ale Pozrime sa napríklad na pôžičky, národné príspevky a dokonca aj súkromné zdroje, pretože sú tu viaceré veci, ktoré doposiaľ nie sú jasné. Kohézne zdroje vlastne už teraz zaznamenali zníženie, ak to porovnáme napríklad s predchádzajúcim programovacím obdobím, ak to urobíme ešte škrty v týchto iných oblastiach, tak to bude ešte ťažšie pre tie regióny a členské štáty na to, aby sa plnili ciele koheznej politiky. Takže napríklad technologická neutrálnosť a záväzky, ktoré s tým súvisia, že toto je takisto výzva, predovšetkým ak sa zamyslíme nad tými závermi, rady, ktorá bola v decembri roku 2019. Členské štáty musia mať určitú mieru slobody, keď dochádza k zadefinovaniu toho, ako sa budú dosahovať tieto klimatické ciele v tých krajinách a regiónoch, ktoré sú tak závislé na ťažbe uhlia, kde je plyn a atomová energia ako jediným riešením. Takže toto treba zohľadniť. Sú tu viaceré viaceré otázky, ktoré boli dnes tu nastolené a spomenuté a v podstate všetky tieto aspekty iba viac sťaž, sťažujú tú možnosť úspešného prechodu. Zdá sa, že nie sme na tento prechod pripravení, čo absolútne je jasné z tejto diskusie. Dúfam, že teda komisia to bude dokázať zohľadiť, pretože tu veľa potrebných zmien, ktoré sú dôležité na to, aby tento fond správne fungoval. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo ďalší prihlásený, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. V rámci tejto konkurencie hlavných monopolov, ktoré vlastne prevládajú, v oblasti energetickej nemôžeme mať spravodlivú transformáciu. A to sme už videli aj v minulosti v európskom, na európskom kontinente. Predovšetkým sme to teda videli okrem iného v Grécku. Máme tu obyvateľov v regiónoch, ktorí už veľmi dlho sú vlastne regiónmi, kde napríklad produkcia energie, napríklad Macedónsko a ďalšie regióny v Grécku, Arkádia napríklad. Takže eh, Momentálne tam vidíme, čo nastalo po liberalizácii týchto energetických sektorov. Všetky politiky v minulosti vlastne eh, uplatnili politiku odštátnenia týchto eh, odvetví a čo teraz máme, sú to vlastne súkromné firmy, ktoré sa zhostili oprát a Gréci to teraz musia platiť pretože vlastne faktúry za elektrínu vstúpli skutočne nepredstaviteľným spôsobom. A potom sme chceli výjsť v ústretí tým monopolom, ktoré sa postavili proti týmto monopolom a v čomu to viedlo? Viedlo to k tomu, že sa zdaňujú e, ďalej, že sú tu ďalšie dane, pokiaľ ide o produkciu napríklad obnoviteľných zdrojov. A pokiaľ ide napríklad o ťažbu hnedého uhlia, čo sa deje v tejto oblasti, tie, eh, jedna, tie odvetvia, ktoré sú priamo naviazané na toto hnedé uhlia, tak tie sa zatvárajú. A čo sa deje? Zase to je drahšie pre občanov. Takže toto nie je jediný a možný spôsob, ako sa bude postupovať ďalej. Čo môžeme urobiť je modernizovať tieto podniky a firmy, ktoré napríklad využívajú hnedé uhlie, aby sme znížili emisie a využívali tzv. energetický mix. Veď predsa kvôli týmto všetkým veciam, ktoré som spomenul, sa ľudia mobilizujú proti vládam pravice, ako aj predchádzajúcim vládam Syrizy z lavice. To znamená, ľudia odmietajú tieto plány a my si myslíme, že tu je nový hlas, ktorý by sme sa mohli držať. Môžeme počítať s technologickým pokrokom, vedeckými informáciami, skombinovať to a sústrediť sa na lokálnu výrobu. Nemali by sme ukončovať e, lokálnu výrobu. E, myslím si, že toto treba podchytiť, treba to usmerňovať a nemôžeme zvyšovať aj naďalej tú závislosť, ktorá tu je na to, aby sme zabezpečili, zabezpečili budúci chod krajín. Môžeme rodinám a domácnostiam navrhnúť jednoducho aj nízko nákladovú energiu, využívajúc taký energetický mix, ktorý vlastne progresívne bude e, zohľadňovať aj environmentálne požiadavky. Sú tu teda aj ďalšie iné možnosti v jednotlivých krajinách. Ja si myslím, že treba e, prestúpiť, e, ísť cestou centrálneho riadenia hospodárstva a iba takýmto spôsobom jednoducho vyriešime ten problém, pretože energia je verejným dobrom a nemôžeme ľudí uvrhnúť do energetickej chudoby a postupovať stále tak, že tu budú bezprostredné hrozby e, už istého Damoklovho meča, ktorý nad tými ľuďmi stále visí. Musíme umožniť e, lacnú energiu domácnostiam, pretože ak ľudia si nemôžu e, zaplatiť faktúry za energiu 500 eur mesačne, tak potom tieto domy ich domácnosti idú do dražby. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo kolega Pekarinen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja budem hovoriť po fínsky. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za tieto veľmi zaujímavé prezentácie a rád by som však povedal ešte k tomu pár slov. Treba však povedať, že tu absolútne chýbala rašelina. My máme 100 tisíce hektárov rašeliny vo Fínsku. My produkujeme zhruba 20 teravotov energie z toho, že používame rašelin. To je jednoducho dvojnásobok množstva energie, ktorú využíva napríklad za celý rok Estonsko. Rašelina je takisto fosílnym palivom a mali by sme to zohľadniť. Ja by som chcel povedať, aby sme zohľadnili aj otázku rašeliny v tejto správe. Je to jednoducho veľká oblasť, ktorá produkuje u nás e, e, rašelinu. A teraz je tu konkrétna otázka z mojej strany. E, Pokiaľ ide o pravidlá ohľadne štátnych dotácií, štátnej pomoci, tieto sa dodržiavajú veľmi dôsledne, keď hovoríme o tom, ako sa využíva, bude využívať v budúcnosti ten fond pre spravodlivú e, transformáciu. Môžete povedať, že v súčasnosti máme regionálne a kohézne fondy a tieto majú určité percentuálne obmedzenia. Napríklad niektoré oblasti vo Fínsku nemajú nejaké investície, nedostávajú podporné investície, ale pokiaľ ide o JSF, tak tam táto pomoc nebude môcť byť poskytovaná kvôli tým pravidlám, ktoré sa týkajú štátnej pomoci a zakazujú to. Napríklad verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie môže pomôcť, pokiaľ ide o oživenie týchto rašelinových oblastí. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za otázku, ktorá súvisí so štátnou pomocou. To je jedna z kľúčových otázok a budeme sa musieť aj tejto otázke venovať, keď budeme hovoriť o otázke preskúmavania našej správy. Stefan Bižu, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne všetkým tým, že, ktorí ste sa vyjadrili. Počul som tu veľa obav vyjadrených a v tejto fáze by som vám navrhol to, aby sme otvorili bránu optimizmu. Áno, pravdou zostáva, že je ťažké hľadať riešenia na to, aby sme tento, túto transformáciu energetickú úspešne doviedli do konca. My vieme, aké sú tu výzvy, aké sú tu ťažkosti a videli sme to vlastne aj v tých úvodných slovách zo strany listov. Každý sa tu pýta, otázky ohľadne obnoviteľnej energie. Všade, na severe, na juhu, na východe, na západe hľadáme alternatívy pre uhlie. Vidíme, že využívame solárnu energiu alebo veternú energiu a hľadáme riešenia pre Európu v budúcnosti. Ja si myslím, že súčasť toho riešenia existuje už v súčasti, tý, pokiaľ ide o tie najvzdialenejšie regióny. Tie vzdialené regióny Francúzska napríklad sú veľmi výkonné, pokiaľ ide o túto otázku. Napríklad Kanárske e, ostrovy takisto využívajú veternú energiu ja by, a geotermickú energiu. Ja by som vás pozval k nám, aby ste spolu s nami hľadali nové riešenia, alternatívy, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. Častokrát ste ma už počuli, že som hovoril o tom, že Európa je E, príležitosťou pre vzdialené regióny, pokiaľ ide o produkciu obnoviteľnej e, energie. Ja si myslím, že tie, prida- tie vzdialené regióny sú skutočne možným riešením a máme sa od nich čo učiť. To som chcel povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja vám, pán Rope. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Áno, Chcel by som upriamiť pozornosť komisie na jeden aspekt. Komisia predložila správu, ale Litva je v skupine NAC 2. NAC 2. Toto pochádza z roku 2016 a to je zásadná a kľúčová vec, pokiaľ ide o ETF. Musíme zamedziť takým chybám v budúcnosti, ale Akokoľvek. Proces už sa spustil a všetci z toho a zo všetkých týchto procesov musíme mať čo najväčší užitok. Mal by to byť prínosné pre Európsku úniu ako celok, aj pre jednotlivé regióny. Ciele komisie sú veľmi ambiciózne, ale finančná obálka je stále len istou predstavou, lebo nemáme doposiaľ schválený viacročný finančný rámec. Bolo by teda veľmi dobré, keby sme mali jasnú predstavu o možnostiach financovania na dlhšie obdobie, nielen na 7 rokov. Potom by sme mohli plánovať seriózne investície. Čo si o tom myslí komisia? Okrem toho, mali by sme vychádzať z zo skúseností, ktoré máme. Máme e, oblasti v Európe, kde boli už uzavreté podniky a miestne orgány museli riešiť obrovské problémy. A úspešne. Mali by sme sa od nich ponaučiť. Máme podobné skúsenosti aj v Litve. Vzhľadom na vyradenie z prevádzky jadrovej elektrárne. V takých prípadoch je veľmi dôležité pripraviť sa na takéto zásahy. Len dobrá príprava zabezpečí, že tie dôsledky v sociálnej oblasti budú menšie. Musíme takisto zohľadňovať skutočné potreby týchto regiónov. Možno to, čo konkrétny región potrebuje dnes, nebude aktuálne o 10 alebo 15 rokov Musíme mať teda široký pohľad a perspektívu na daný región, napríklad e, či môže pomôcť e, vývoz a dovoz, alebo aké sú výrobné kapacity. A potom všetky regióny budú v bezpečí a ľudia nebudú musieť medzi jednotlivými regiónmi migrovať. Takisto sa domnievam, že kolegovia vyjadrili celý rad zaujímavých názorov, ale musíme sa skutočne tomu za, e, na to zamerať. Euh, Ďakujem veľmi pekne ešte dvaja prihlásení, pani Zalevská a potom náš kolega Giorgio. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa tejto schôdze, lebo ja som členkou výboru pre životné prostredie a tam chýba táto ekonomická reflexia. Opakujú sa vety, že zelená dohoda, ekologický dohovor je fakt, lenže to nie je fakt, to je cieľ. Nie sú tam myšlienky, nie sú tam riešenia a nie sú tam peniaze. Ako keby sme skákali do vlaku a ani alebo ako keby sme chceli ísť niekde vlakom, ale ani nevieme, kde je e, stanica, alebo vôbec ani nevieme, či vlastne je nejaká železničná trať. E, našťastie už to povedali vlastne všetci. V tom nariadení chýba komplexný prístup. Musíme sa pozrieť na plnohospodárstvo, na občanov, na ceny energií, na emisie, na celé hospodárstvo. Všetci to tu hovoríte, ale vôbec to nevyplýva z toho nariadenia. Ak sa na to nepozrieme komplexne, no tak jednoducho žiadny ekologický dohovor nebude. Ja pochádzam z polského regiónu, kde v roku 1998 sme urobili politické rozhodnutie zavrieť poslednú baňu a 20 rokov trvalo celému okresu, kým sa e, zviechal. Keď sa pozrieme na štatistiky HDP na osobu, tak u nás je to 75 Európskej únie tomto konkrétnom okrese je to 50 a to mesto samo ako také zbankrotovalo napriek investíciám. Polská vláda do nej investuje na rôzne riešenia. Máme tu 7,5 miliardy, o ktorých sa hovorí. A potom počujeme, že sú to peniaze, ktoré e, pôjdu od inakiaľ, ale veď mali byť nové, no pravdepodobne nové nebudú. Máme pocit, že to v podstate bude len ďalší priestor na vytváranie ďalších miliárd, ale nepočúvame členské štáty, ktoré hovoria, že sa to musí dobre vyrátať, ktoré hovoria, že povedia, koľko presne potrebujú. Ak to bude robiť každý minister financí v každom členskom štáte, tak nebude dávať peniaze len tak na niečo. Minister financí musí mať všetko spočítané. V opačnom prípade sa to nepodarí. No a rovnako mám aj pocit, že hoci našťastie budeme otvárať balík e, elektromobility, ale myslím si, že si e, tak trocha navzájom klameme, lebo v tom balíku sú absurdné veci, ktoré sa e, vlastne týkajú len pár krajín, Francúzska a Nemecka. A v podstate to povedie k, to, k tomu, že tu bude o 3 milióny tón e, emisí viac a to bude v Nemecku, nehovoriac už o 30 tisícoch pracovných miest, a pardon, o tisícoch parkovacích miest a o tisícovkách stromov a podobne. Hovoríme o polnohospodárstve, robíme si obavy oň, ale polnohospodári stále odchádzajú zo sektora. A komisia podpíše dohodu s Mercosurom ako keby hovorili, vy tu nebudete a my si nejak poradíme aj bez vás, polnohospodárom. Takže hovoríme tiež, že sa majú zredukovať emisie a naše európske agentúry hovoria s podnikmi, firmami a vravia im, viete čo, zatvorte sa, stiahnite sa z Číny prípadne a potom začneme hovoriť o batériách do elektromobilov a to už nebudem ani hovoriť, čo sa deje v krajinách,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 pán predseda, dámy a páni. Keď sa pozrieme na rozsah pôsobnosti podpory fondu na spravodlivú transformáciu, tak máme pochybnosti. Najmä preto, že tam nie je zachovaná technologická neutralita a to vlastne eliminuje určité technológie na báze zemného plynu, ktoré sú buď úplne nevyhnutné, alebo aspoň pomáhajú pri prechode na nízkoemisné hospodárstvo. Okrem toho Európska rada v decembri 2019 už rozhodla, že členské štáty majú mať voľnosť v tom, ako budú naplňať klimatické ciele v takých krajinách, kde je veľká závislosť od uhlia, ako napríklad Polsko, je skutočným nástrojom transformácie energetického sektoru na e, znižovanie emisí je zemný plyn a jadrová energia. Rozpočet e, tohto fondu má byť z nových peňazí a nie z peňazí, ktoré sa presunú z politiky súdržnosti a zo spoločnej polnohospodárskej politiky. Európska komisia navrhla metodiku delenia prostriedkov medzi členské štáty a tá však nie je objektívne podložená. Polsko je jediná krajina, ktorej by sa týkala tá čiastka 2 miliardy Navyše transfer prostriedkov z národných obálok eh, politiky súdržnosti na posilnenie, posilnenie rozpočtu tohto fondu, to takisto tomu nerozumieme. To by totiž bolo odôvodniteľné len v situácii, kedy by sme sa sústredili na tematickú koncentráciu. Cieľom fondu pre spravodlivú transformáciu by nemalo byť len zmierňovanie negatívnych e, sociálnych alebo ekonomických dôsledkov transformácie, ale takisto aj účasť pri realizácii tejto transformácie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz ešte dostane slovo náš kolega, ktorý má možnosť vyjadriť sa na záver a potom dostane na 5 minút slovo každý z tých expertov, Très bien, à ce moment-là, nous... A komisia takisto bude mať možnosť reagovať na záver a potom ešte záverečné slova nášho spravodajcu a tým sa skončí diskusia. Nech sa páči, náš. Budem hovoriť po nemecky, pretože nevyjadrím sa iba k jednej veci, ale budem sa venovať trom oblastiam. Prvá vec sa teda venuje témy, výboru, sekretariátu a predsedajúceho. Ja si myslím, že to, čo sme tu zažili, bol taký fulminantný výbe, fulminantná výmena reakcií. ktorá však nešla cestou výmeny názorov, pretože tu došlo k obmedzovaniam, takže požiadal by som predsedu, aby sme sa zamysleli nad tým, aby sme možno ako výbor mohli diskutovať. Pre mňa bolo skutočne veľmi zaujímavé to, čo tu dnes odznelo a preto by som sa vyjadril k dvom veciam. Ja si myslím, že keď chceme skutočne riešiť veci, nemôžeme sa držať iba minulosti. My tu nie sme na to, aby sme všetko ponechali tak, ako to je, pretože budúcnosť ide dopredu a našou úlohou zostáva, aby sme hľadali riešenia do budúcnosti. A preto by som požiadal členov výboru, Pripomeňme si, že my ako parlament sme sa uzhodli a dohodli na tom, že čo možno najrychlejšie chceme vystúpiť zo všetkých e, fosílnych palív. A nie je možné, že jeden výbor, jeden jediný výbor povie, že tu je to príliš ďaleko zachádzame, tu to nejde, toto nejde. My nemôžeme povedať, ako sa budeme e, držať v minulosti. Jednoducho, bohužiaľ, tí už odišli, ktorí to všetko spomínali ale ešte ten kolega tu je, pán Bižu, takže ja sa chcem srdečne poďakovať za to, čo ste povedali, práve pokiaľ ide o otázku budúc tých technológií, pretože to, čo môžeme vytvoriť, pokiaľ ide o tú zmenu, tak to je to, že zadefinujeme vlastne exportný hit budúcnosti. Nemecko vytvára, vyrábalo solárne panely najlepšie na svete, sme ich exportovali a potom sme 2009 to zastavili a Priemysel jednoducho v podstate v tejto oblasti išiel dolu vodou, teraz sa to dá kúpiť iba z Číny. Ak by sme boli zostali tým predvojom, tak by nemecký priemysel zostal aj doposiaľ v tejto oblasti špičkovie. To sa týka takisto aj sever, e, veternej energie. Naši severskí kolegovia e, produkujú špičkové výrobky a tieto sa exportujú do juhovýchodnej Ázie, ako aj do Severnej Ameriky. Tam ľudia odkúkávajú to, ako to robia Európania, pretože do toho investovali a vedia to. A tretia vec, povedala to aj kolegyňa Solis Pérez, tá už odišla, v Aragonsku teda máme projekt, kde európsky vedcovia spoločne sa snažia vytvoriť solárnu pec, ktorá bude produkovať zo solárnej energie vodík a to je kľúčová energia, ktorú by sme mohli predať do Afriky, do Ázie, aj do, do púšti Severnej a Južnej Ameriky. Len by si olizovali prsty. E, takže treba urobiť všetko preto, aby sme riešili tieto veci a nepoukazovali na riešenia. A ešte apropo minulosť, tu by som takisto povedal niečo k tomu, čo povedala pani kruh, pokiaľ ide atomová energia, pretože to takisto bolo spomenuté. Veď predsa ide o to, aby sme zabezpečili tú transformáciu Posledná atomová energia, e, elektráreň, ktorú sme postavili, e, čím bol prerušený. Je to, čo sme postavili v Spojenom kráľovstve, a tu sa už 15 rokov stavia, ešte stále to nie je hotové, a čo stálo, pohotilo už viaceré miliardy eur. Ak by sme jednoducho e, takýmto spôsobom investovali do tej transformácie, tak v 2050 by sme mohli mať oveľa viac takto nebudeme mať nič. Takže prestante sa sústrediť na atomovú energiu, sústredite sa na budúcnosť, pretože takýmto spôsobom môžeme produkovať technológie budúcnosti v Európe. Ďakujem. Bien. Bon, tu regrettes les, les discours. Je mi je ti ľúto, že ako vy, vyzerala tá diskusia, ale aj ty si hovoril veľmi dlho. Zo skúsenosti treba povedať, že ak nie sú diskusie zorganizované, takéto to anarchia. Po druhé, my sme spolulegislátori, to znamená, že treba si uvedomiť, že tí, ktorí sa chcú venovať tejto téme, po tom, čo sme počuli tých expertov, je dôležité, aby sme sa zhostili tej zodpovednosti. My to aj robíme, sú tu otázky, sú tu pohľady, sú tu príhovory a to je v poriadku. Takže my sme na začiatku tohto preskúmavacieho procesu. Tá diskusia je veľmi bohatá. Pokiaľ ide o prvú výmenu názorov, je to veľmi bohaté, je to zaujímavé vidieť tie jednotlivé pohľady, ktoré sa aj líšia, ale v každom prípade je tu celkový pocit uvedomenia si vážnosti tej situácie, pokiaľ ide o spôsob, akým sa chceme zhostiť tohto problému na to, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré boli stanovené. A teraz by som dal slovo na dve minúty. Pretože už mi tu signalizujú, že ECOFIN je už prítomný a zúčastnil sa na tejto diskusii, za to vám ja ďakujem a to som ja nevedel, že ste tu. Takže dám vám teraz na dve minúty slova, ale ja som s predsedom ECOFINu sa už dohodol, že vaša inštitúcia do nášho výboru pre, príde na to, aby sa urobila prezentácia oveľa obsažnejšia, bohatšia a detaľnejšia k viacerým otázkam, aj pokiaľ ide o Fond pre spravodlivú transformáciu. Pani Vital, nech sa páči, máte mhm. slovo. Sí, grazie. Áno, ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po taliansky. Ja e, som tu za Európsky hospodársky sociálny výbor a som e, členom druhej skupiny. Nebudem hovoriť obšírne, veľa sa toho povedalo. My samozrejme súhlasíme s ekologickým e, dohovorom, e, sme tým nadšení, ale máme isté pochybnosti, e, najmä pokiaľ ide o konkrétne časti Želáme si v každom prípade, aby Fond pre spravodlivú transformáciu e, sa neobmedzoval len na financovanie projektov dekarbonizácie, ale by išiel nad rámec toho. Robí nám starosti toho, že by sa mohli ďalej znižovať kvóty na financovanie um, ehm, ERDF, e, FEADR a ESF+. A e Takisto sa obávame, že ak nebude eh, vhodne monitorované a overované pridelovanie zdrojov, tak tieto zdroje potom nebudú mať eh, žiaduci efekt. Chcem povedať len jednu vec, pretože to ostatné už tu zaznelo my berieme do úvahy to, že treba minimálne harmonizovať e, aspoň niektoré opatrenia. Máme globálnu prepojenú ekonomiku. To znamená, zatvorenie mm, bane v Českej republike môže nakoniec spôsobiť e, to, že podnik, ktorý vyrábal napríklad materiál pre ťažobnú činnosť, e, ktorý sídli napríklad v Holandsku alebo v Španielsku, by mohol mať e, v dôsledku toho problémy. Takže sú tu určité opatrenia a kroky, ktoré sa udejú v jednom teritóriu a majú dôsledky na inom teritóriu. A potom to má dôsledky pre pracovníkov. Miestne orgány nemusia predkladať teritoriálne plány a v takom prípade sa môžu ukončiť e, rôzne aktivity a títo pracovníci nebudú ani predmetom e, rekvalifikácie a nenajdu si ďalšie zamestnanie. A v tomto zmysle sa domnievame aj to, že štátna pomoc, a tu už bola preukázaná určitá flexibilnosť, e, by sa mala zväčšiť, aj táto flexibilnosť by sa mala zväčšiť, lebo toto je riešenie pre štáty, aby boli schopné čeliť tým nepredvídaným situáciám, ktoré môžu nastať. A napokon to, že udržateľný rozvoj a klimatické opatrenia majú pozitívne dôsledky, pomáha to šetriť náklady pri eh, Mm, rekultivácii pôdy a podobne, tak e, sa domnievame, že investície do týchto sektorov by mali byť vyčlenené z paktu stability. Takže toľko veľmi stručne a zhustene e, k tomu, čo nájdete v našom stanovisku. Zajtra máme prvé stretnutie a potom v apríli máme plenárne zasadnutie a bude nasledovať aj študijná návšteva do západného Macedónska, aby sme videli priamo v teréne, aké sú dôsledky ehm, napríklad utlmenia ťažby v tomto regióne. Ďakujem. Merci beaucoup, madame Vitali. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo náš spravodajca, aby bol aj naďalej v kontakte s vami. <clears throat> teraz ten postup, ktorý od vás žiadame, je náročný, ale predsa len by som teraz dal slovo komisii na 5 minút a potom uzatvoríme diskusiu tým, že dostane slovo spravodajca. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Toto je veľmi štedré z vašej strany. Tie výmeny názorov sú veľmi zaujímavé. Je tu celý rad prvkov, ktoré treba spomenúť v tejto diskusii. Ja sa zmiením len o niekoľkých. Domnievam sa, že celý rad vyjadrení sa týkal širších politických úvah energetickej politiky únie, obchodnej politiky únie alebo ekologické aspekty. To ide ďaleko nad rámec tohto návrhu. Ale prosím, e, Pamätajte na to, že v prípade, že budete chcieť objasnenie, môžeme to urobiť na bilaterálnej úrovni, s tým nie je problém, ale v prvom rade chcem hovoriť o spravodlivosti a spravodlivej povahe tohto fondu. To bolo predmetom kritiky a preto chcem zdôrazniť perspektívy, ktoré má tento fond spoločné s politikami súdržnosti. Je to nástroj zameraný do budúcnosti, vychádzajúci zo záväzku, ktorý treba splniť v budúcnosti Nejde tu o um, oceňovanie minulých opatrení, ide o to, aby sa spustil proces, ktorý požaduje celý rad e, akcií, opatrení a to podobne ako politika súdržnosti, lebo aj tá sa zameriava na výzvy a zdroje sa pridelujú s prihliadnutím na tie výzvy, ktoré členské štáty a konkrétne e, teritoriá majú. Tá istá logika platí aj v tomto prípade. Zdôrazňujem, že 30 zdrojov navrhovaných v rámci Fondu pre spravodlivú transformáciu je nasmerovaných do e, krajín súdržnosti, kde je menej než 90 unijného priemeru. Štátna pomoc. Tu chcem jasne povedať, pokiaľ ide o e, spravodlivosť tohto, tejto transformácie, že politika súdržnosti plne rešpektuje a funguje v súhľade s e, pravidlami štátnej pomoci, ktoré platia. Tento návrh teda žiadnym spôsobom sa nedotýka rámca štátnej pomoci, ktorý teraz platí. Rámec štátnej pomoci podlieha kontrole, revízii a boli zrevidované usmernenia pre štátnu pomoc. Je celý rad prvkov na uľahčovanie jednotlivým sektorom, ktoré sa zohľadňujú napríklad e, oznámenie o Európskom e, investičnom pláne o tom hovorí, ale nie je e, nemáme v zámere prehodnocovať regionálnu artikuláciu štátnej pomoci a tie regióny, ktoré E, čerpajú túto pomoc, e, s tým môžu počítať aj naďalej, tak ako sa to predpokladá podľa zmluvy. Politika súdržnosti a e, fond spravodlivej transformácie a aké je ich prepojenie. Nuž, veľmi som, s veľkým záujmom som počúvala tie vaše výhrady. Sú také dve skupiny vyjadrení. Na jednej strane hovoríte, že je ETF robí to isté ako politika súdržnosti a na druhej strane, že ETF má robiť niečo úplne iné a že bude e, čerpať zo zdrojov politík a fondov súdržnosti. Tento fond treba vnímať ako doplnkový fond e, k fondom politik súdržnosti. Politiky súdržnosti e, pracujú so stratégiami inteligentnej špeci špecializácie, no, energetické prvky, prvky energetického prechodu sú tam, vrátanie infraštruktúr, sociálneho začlenenia. Toto všetko je súčasťou politík súdržnosti a prispievalo to k plneniu ich cieľov. Tu e, musíme skutočne položiť dôraz na to, aby sme dobre definovali rozsah pôsobnosti tohto fondu aby bol komplementárny k politikám súdržnosti. A preto vyzývam na podrobnú analýzu toho, čo presne sa v rámci rozsahu pôsobnosti tohto fondu navrhuje. Môžem vám povedať, že komisia pracuje s 30 subsektorovými oblastiami, ktoré sa kvalifikajú na podporu. Takže keď sa pozrieme na rovnováhu medzi jednotlivými oblastiami je dôležité vychádzať z aktuálneho textu, aby nám bolo jasné, o čo ide. A v tomto kontexte chcem takisto zmieniť e, možnosť e, obmedzenia rozsahu e, akcií pod ESF+. Tento nástroj by bol najvhodnejší, ak by zostal flexibilný, v tom zmysle, že rôzne členské štáty a regióny majú veľmi rôzne výzvy pred sebou a keď e, sa obmedzujú politické rozhodnutia prostredníctvom rozsahu pôsobnosti, tak taký nástroj potom môže mať len obmedzený význam. Áno. Ja viem, že by ste mohli ešte pokračovať e, o mnohých otázkach. Ja si to e, uvedomujem a oceňujem to, ale mm, ďakujem vám za to, čo ste už povedali. A vieme, že máme veľa práce, je to pre nás veľmi dôležité vypočuť si aj spravodajcu. Len pár minútok už mu zostáva, pretože ja viem,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 E, myšlienok a nápadov. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na to, kde sú rozdiely. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým rečníkom aj našim expertom. My e, sa budeme aj opierať o to, čo tu odznelo. E, vidím, že tu v Európskom parlamente sú predsa len ešte trošku pochybnosti o tom, čo e, tu mm, e, sa navrhuje a preto my sa v našich konceptoch budeme opierať o to, aby sme si vytvorili komunitárny prehľad, aby sme vypracovali víziu, ktorá bude v súlade so environmentálnou dohodou. Musíme z toho vytvoriť príležitosť a šancu, určite nie prekážku. Dôležité však je aj to, na čom sa dohodne rada, pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie No a potom sa bude diskutovať o tom, či toto 1% bude dostatočné alebo nie. Samozrejme, že je tomu tak, že Európska rada má svoje čísla a my tu hovoríme o 1,5 až 3 a kolegovia si kladú otázku, kde nasadíme tú latku. Kolegovia povedali, že je to trošku málo, toto 1,13. E, potom sa nedopracujeme k tej miliardovej hodnote, ktorá tu odznela. Takže ďakujem veľmi pekne. Mm, tu by sme sa e, chceli e, opýtať, nakoľko, kam až môžeme zájsť ako parlament. A toto je dôležité aj pre mm, to, čo chceme dosiahnuť. E, avšak budeme potrebovať na to peniaze a tie peniaze musíme aj nájsť. Nie, že si ich um, odcvikneme z iných fondov. Takže ďakujem veľmi pekne, tešíme sa na túto spoluprácu s vami aj s výborom EHSV, výborom regionov a komisiou, pretože tí tiež odvádzajú vynikajúcu prácu a dúfam, že potom parlament jasne povie, ktorých ostatných výborov sa to týka, aby sme sa dopracovali k vynikajúcemu výsledku. Veľmi pekne ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. Ako iste viete, my vám budeme k dispozícii a budeme naďalej pokračovať v tejto diskusii. Teraz by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto e, semináru a ktorí prispeli k jeho vysokej kvalite. Ďakujem veľmi pekne expertom, poslancom a ďakujem pekne aj kolegom za ich pripomienky, ktoré boli naozaj pre našu prácu veľmi dôležité. E, chcem sa poďakovať aj výboru regionu a e, EHSV. A pán predseda láskavo ďakuje aj tlmočníkom, takže zajtra o 9. sa vidíme opäť, ale ešte raz vám ďakujem za vašu prítomnosť dnes popoludní. Ďakujem pekne.